Vážení kolegovia, myslím si, že môžeme zahájiť dnešné rokovanie. Čaká nás veľa bodov na programe. Bod 2 sa týka správy z našej návštevy v Larnake a prezentácie štúdia e, spravodlivý e, efektívny prístup k justícii a tieto sú teraz odložené, pretože konečné verzie včas neboli k dispozícii na to, aby sme si mohli vypočuť prezentácie o týchto správach dnes. Po obede začneme o 15.30 a bude to v miestnosti AFKO, to je PHS P1A002. Pozvali nás tam ako pridružený výbor podľa pravidla 54 a vypočujeme si prezentáciu podpredsedu Timmermansa, ktorý bude prezentovať e, nový návrh nariadenia o občianskej iniciatíve. Dobre, takže to bude trvať hodinu a potom 16.30 bude pokračovať naše riadne zasadnutie v tejto miestnosti a čaká nás e, intenzívny program, takže začneme pracovať čím skôr. Súhlasíte s návrhom rokovania? Dobre, ďakujem. Videli ste aj zápisnice? Dobre, zdá sa, že nikto sa nechce e, ohradiť alebo namietať. Na teraz nemám ani oznámenia predsedajúcej, nič do bodu rôzne, takže poďme hneď k štúdii. Ide o tému implementácie dohovoru eh, OSN eh, k právam osôb s postihnutím. Je to veľmi zaujímavá štúdia, ktorú zadala tematická sekcia C v reakcii na našu žiadosť. Myslím, že je to pre náš výbor veľmi zaujímavý moment a Máme aj PowerPointovú prezentáciu. Je tu medzi nami expert pán Mark Priestley, ktorý je odborníkom na túto tému. E, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne pani predsedničke, ďakujem aj výboru za to, že ma pozvali. Som rád, že som opäť medzi vami tá, tá, táto štúdia je akýmsi pokračovaním štúdie, ktorú, o ktorú ste požiadali v roku 2015 a e, tá sa k aktualizácii tej správy potom došlo minulý rok, takže chceli sme vás aj teraz e, poinformovať o tom, aká je situácia a o tom, ako vyzerajú e, výzvy, ktoré pred nami stoja k súvislostiam Mm, myslím, chcem pripomenúť, že až štvrtina európskych e, voličov je nejakým e, spôsob, má nejaké postihnutie a možno, že je to v tomto smere tou najväčšou menšinou. Pripomeniem, že ľudské práva sú v samotnom srdci európskych hodnôt a konkrétne práva sú uznané nielen v európskej legislatíve, ale aj v medzinárodnej legislatíve. To znamená, že dohovor o právach osôb je dohovorom, ku ktorému pristúpila EÚ. Je to jediný je to Európska únia jedinou stranou dohovoru, ktorá nie je štátom, ale zároveň majú všetky členské štáty uh, sú povinné uplatňovať to, čo vyplýva z tohto dohovoru. Štúdiu, štúdia je k dispozícii na stránke PETI. Ide o veľmi dôležitú štúdiu. Riešili sme hodnotenie kontextu dohovoru OSN. Riešili sme e, úlohu ochrany, pokiaľ ide o práva postihnutých a Analyzovali sme petície za uplynulé 3 či 4 roky. Aká je úloha PETI v tomto kontexte? kontexte vo vzťahu k dohovoru OSN. Ide najmä o ochranu práv. Európska únia má v zmysle dohovoru povinnosť nastaviť rámec podpory monitorovania a ochrany práv a primárnou úlohou výboru PETI je ochrana týchto práv, najmä keď veci nefungujú tak, ako majú, ale samozrejme jej úlohou PETI je aj podpora tejto otázky vo verejnej sfére a tak ďalej. Pôvodná správa obsahovala niekoľko odporúčení a ja som ich um, pripojil k materiálu a sú v závere dokumentu. Len uh, rýchlo pripomeniem existujúce mechanizmy v rámci európskych inštitúcií. Možno ich vnímať ako ochranné mechanizmy. PETI nie je jediným mechanizmom. Napríklad Máme tu postup, máme tu petičný postup, ale je tu aj postup podávania sťažnosti v rámci kancelárie ombudsmana a občianská spoločnosť takisto dostáva sťažnosti cestou Európskeho ehm, fóra pre postihnuté osoby. No a samozrejme aj komisii možno ehm, podať eh, žiadosť vyjadriť námietku Čiže tých mechanizmov ochrany je viac, ale mnohé špecifické a konkrétne petície a mm, boli podané v tomto smere, takže tam výbor Pety zohráva dôležitú úlohu. Hovorím, už som povedal, že samozrejme ľudia s postihnutým tvoria um, veľkú veľkú časť e, a samozrejme ich e, názory sú brané do úvahy, majú hlasovacie práva a tak ďalej. Musím povedať, že často tie reakcie, ktoré nie sú, povedzme, justičnej povahy, neponúkajú definitívne vyriešenie problému. Uh, Čiže výbor e, sa snaží ovplyvniť aj iné procesy, zatlačiť, e, nabádať e, k, ku krokom v týchto oblastiach, tam, kde Európska únia má zdieľanú zodpovednosť s inými členskými štátmi. No a mnohé z obav, ktoré občania v oblasti sociálnej ochrany, zamestnanosti majú, um, Samozrejme to všetko zasahuje do európskeho práva, ale je to, spadá to do zdieľanej právomoci. A ako môže Pety ovplyvniť tieto postupy, tieto procesy, najmä z pohľadu koordinácie a tak ďalej. Poďme ďalej. Aktualizácia 2017 Ide tu o škálu, celú škálu tém v prvom rade, pokiaľ ide o právomoc EÚ. Keď EÚ pristúpila k dohovoru, tak e, k nej pripojila tzv. vyhlásenie právomoci a tým oznámila OSN. Áno, toto sú oblasti, kde má EÚ právomoc v oblasti postihnutia, ale bolo to také indikatívne vyhlásenie, ilustratívny zoznam legislatívnych nástrojov. Počas uplynulého roka došlo k aktualizácii, komisia na tom trošku popracovala, vychádzajúc aj zo štúdií akademickej obce a je dôležité ale povedať, že skutočne neexistuje jednoduchý spôsob, ako vyprodukovať definitívny zoznam právomocí EÚ v tejto oblasti. E, táto oblasť, e, oblasť e, postihnutia musí byť zapracovaná do všetkých oblastí politiky. Čiže ide o komplexný, nikdy nekončiaci proces, tak povediac. Takže ak chceme zapracovať túto tému do všetkých e, oblastí, ja som sa snažil týmito odrážkami ilustrovať jednotlivé spôsoby, akým spôsobom sa táto téma stala súčasťou viacerých oblastí politiky. Vidíme napríklad v rámci parlamentu e, bola zriadená CCRPD, CRPD, Mm, pracovná skupina prijala pracovný program do roku 2019, medziparlamentná konferencia k nediskriminácii osôb s, postihnutý, s postihnutým sa konala v tomto kontexte. Najmä Pety e, zabezpečil, že e, tá, tá, tá, táto téma zostane prioritou a pochopiteľne sa objavila táto téma aj v jednotlivých správach a diskutovalo sa o nej na workshope 12. oktobra. No a ide všetko o užitočné iniciatívy z pohľadu podpory, podpory tejto témy. Určite, určite niekedy sa možno táto téma trošku stráca a práve vtedy sa treba ubezpečiť, že, že e, je na ňu ďalej kladený dôraz. Ďalej je tu, ďalej je tu stanovisko Pety, k európskej, príslušnej európskej legislatíve. Um, obja- boli vydané aj stanoviska k zmluve, k marakešskej zmluve. No a PETY veľmi Peti vystúpilo s konkrétnymi vyhláseniami, potom je tu uznesenie k stratégii tak ďalej. Ja si myslím, že um, došlo k pokroku, pokiaľ jednotlivé aktivity a dôkazom toho sú aj príklady iniciatív. Zároveň, zároveň e, tu došlo aj k istému legislatívnemu vývoju EU, aký je rozmanité, ale ratifikácia marakešskej dohody bola obrovským krokom vpred. Um, ďalej Európska smernica ohľadne prístupnosti webových stránok. To bol významný krok takisto. Potom prijatie legislatívy, príslušnej legislatívy pokiaľ ide o ľudí s postihnutím, e, táto práca zostáva, e, ešte nie je ukončená, čiže pokračuje sa v práci na tomto legislatívnom akte. No ale ešte okrem legislatívy tu vidíme príklady politické koordinácie a Mm, musím povedať, že táto téma sa stala viditeľňou v rámci niekoľkých eh, opatrení. Mm. Je tu, je tu, je tu snaha, je tu snaha eh, deinstitucionalizovať, takže komisia vynakladá obrovské úsilie a snaží sa, aby e, táto téma bola zastúpená aj v európskom semestri a podľa mňa tam ide práve obrovskú príležitosť na to, aby sme my všetci nabádali a vyzývali komisiu, aby perspektívu tejto témy um, e, vpracúvala tam, kde je to len možné počas procesu. Hmm. Um, vieme, že komisia predkladá jednotlivé odporúčania krajinám a, a, a preto je dobré sa snažiť o to, aby aj tieto témy boli vyzdvihované v takomto type skrutínia. Ehm, ďalej je tu Európsky pilier sociálnych práv. Áno, došlo k istej revízii, pomerne úspešnej a v rámci tej, tejto agendy eh, zohráva prioritné miesto aj téma postihnutých. Bude ale dôležité sa naďalej ubezpečovať, že táto téma bude figurovať aj v ďalších diskusiách a diskusiách pri iných témach. Poďme ďalej. Zaznamenali sme progres v rámci Eurostatu pri diskusiách o údajoch, o príslušných údajoch o monitorovaní dodržiavania práv a lebo monitorovať dodržiavanie práv a rovnosť e, je možné len vtedy, ak máme k dispozícii príslušné údaje. A to nie vždy bolo možné. Napríklad e, nemáme identifikovať ma, napríklad v rámci e, pracovného prieskumu, nemáme príslušné údaje, nedokážeme teda e, extrapolovať z tohto, úda- z tohto prieskumu údaje ohľadne zamestnanosti postihnutých členských štátoch. Čiže mali by sme naozaj sa snažiť o harmonizáciu údajov ale predsa len došlo aj k pozitívnemu vývoju. Ehm, skupina pracuje na vývoji sociálnych indikátorov. Ehm, pracujeme aj na SDG, na agende OSN, e, ktorá práve hovorí o dizagregácii e, týchto, tohto typu údajov a tak sa vlastne už deje v rámci Eurostatu, čo je veľmi pozitívne. No a na záver chcem sa ešte pozrieť na petície, ktoré sa objavili tento rok. Diskutovali sme o nich aj v oktobri na workshope. Vidíme, že sú tu niektoré veci, ktoré sa opakujú. Najmä ide o prístupnosť ale aj iné veľké témy, ako sú sociálna ochrana, zamestnanosť a tak ďalej. Takže tie ďalšie priesvitky pojednávajú o výzvach, ktoré súvisejú s touto témou. Keď e, výbor OSN, výbor OSN zdôraznil zodpovednosť e, a dôležitosť toho, aby bola táto téma, aby bol tento aspekt súčasťou sociálnej politiky a ja to vnímam ako pomerne veľkú príležitosť pre nás. Došlo aj k určitému vývoju, pokiaľ ide o európsky rámec dohovoru. Odkedy som tu bol minulý rok, tá komisia eh, komisia začala pripravovať nezávislý rámec a ochranné mechanizmy na e, odporúčanie OSN. Takže aké budú ďalšie kroky? Čakajú nás kľúčové výzvy. Máme aj mm, OSN doporúča zosúladenie stratégie s dohovorom CRPD a správa z roku 2016 pani Helgi Stevens volala po e, súhrnej revízii stratégie. Máme teda európsku stratégiu a smerujeme vlastne už k ďalšej stratégii, ale ja by som práve zdôraznil dôležitosť časovej línie. Obdobie prechodu k novej, k novému stra, k no, k novej stratégii um, je vlastne v súlade, alebo teda bude práve vtedy, keď Európska únia musí zareagovať, musí, musí vydať správu pokroku pre OSN. Bude to tak, takisto aj v čase novej stratégie, novej komisie, nového parlamentu. Čiže opätovne príležitosť, pokiaľ ide o zosúladenie stratégie e, s, s postihnutím, s ďalším dôležitým vývojom. Čiže zároveň tu máme agendu OSN 2030 a stratégia samozrejme bude musieť zapadať aj do tohto rámca. Čiže myslím, že nás čaká veľmi veľa práce, ale e, aj príležitosť, aby sme mohli zaradiť túto tému naozaj do, do všetkých tém a do všetkých stratégií. A máme aj príležitosť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 teda e, sme e, sa tomu môžeme venovať. Nič nie je perfektné, nič nie je zapracované, ale teda naozaj sme urobili veľký krok vpred, takže ďakujeme veľmi pekne pán profesor Prísli za e, aktualizáciu tejto štúdie, ktorú sme mali už minulý rok, ktorá beží už dlhšie. Prišli ste medzi nás minulý rok, prišli ste aj teraz, takže naozaj nás teší, že v tomto dialogu môžeme pokračovať, ale ale teraz by som rada odovzdala slovo komisii, ak tu je predstaviteľ komisie, nech sa páči, máte slovo. Pani Imokláda Palentia Porero. Áno, ďakujem veľmi pekne. Áno, nás veľmi zaujímalo dosledovanie tejto iniciatívy, pretože toto je uh, E, naozaj veľmi dôležité a poskytuje to veľmi dobrý prehľad o poslednom vývoji v tejto oblasti, teda v tejto politike pre ľudí s postihnutím na európskej úrovni. Dovolte mi, aby som vám povedala, že my naozaj zdieľame v mnohých bodoch názor pána profesora Pristliho, tak ako to odprezentoval a my sme na tom pracovali, aby sme zlepšili situáciu a aby sme eh, zaplnili tie medzery, ktoré sme identifikovali. Tiež by som chcela počiarknúť niektoré záležitosti, najmä pokiaľ ide o ten vzťah k rámcu Európskej únie. Už eh, niekoľko mesiacov poprvýkrát komisia sa obrátila na tie národné centrá, aby sme sa e, pozreli na tieto e, záležitosti, keď to stiahli z rámca a Identifikovali sme príslušné iniciatívy, ktoré by sme mohli spustiť. Každý z nás, e, každý vo svojej úlohe, ktorá je veľmi odlišná. No a potom členovia rámca. No a to je veľmi dôležité počiarknúť. Tento rámec bol podporený radou, takže v koncepte e, týchto organizácií, ktoré by sa mali správať tak ako členovia rámca a toto rada podporuje. Tiež financovanie týchto organizácií je nezávislé, ale e, pokiaľ ide o NGOčky, e, títo sa obrátili na nás a komisia NGOčky podporuje a momentálne vyhodnocujeme tieto Um, mimovládne organizácie na úrovni EÚ, ktoré sa budú zúčastňovať v rámca uh, buď formálne, alebo budú monitorovať dohovor. Pokiaľ ide o štatistiku a monitorovanie, tu by som chcela niekoľko záležitostí spomenúť. Predovšetkým, stále viac sa nám darí využívať štatistické údaje pokiaľ ide o ukazovatele eh, v rámci viacerých politických um, iniciatív, najmä pokiaľ ide o trvalo udržateľné rozvojové ciele SDG a to sa týka viacerých odkazov na ľudí s postihnutím a chcela by som povedať, že dnes popoludní sa bude konať veľmi dôležité stretnutie. Budeme diskutovať s členskými štátmi a bude tam E, aj podskupina SPC a budú sa diskutovať tieto indikátory, tieto ukazovatele pre ľudí s postihnutím, aby to bolo zahrnuté do nástrojov monitorovania. Dúfam, že to bude mať pozitívny výsledok a že to bude naozaj veľmi dôležitý prvok, aby sme formalizovali práva ľudí s postihnutím. Samozrejme, že budeme musieť zlepšovať situáciu, ale tá sa nezlepší i hneď, pretože ešte nemáme formálne formálnu požiadavku. Pokiaľ ide o zamestnanosť, tu využívame náhradníkov, aby sme sa pozreli na túto situáciu týchto ľudí s postihnutím, pokiaľ ide o ich zamestnanosť ale pozrieme sa na prieskum pracovnej síly. No a pokiaľ ide o stratégiu, pán profesor Pristli e, tiež počiarkol výsledky a myslím si, že je naozaj dôležité, aby sme toto tiež zapracovali, aby sme to zapracovali do záverov, keď komisia vypracovala správu o pokroku a musíme v tejto práci naďalej pokračovať, aby sme dosiahli všetkých výsledkov, ktoré sme si vytýčili. My sme začali už úvahové obdobie a tuto sme mali cieľené konzultácie tiež s predstaviteľmi organizácií osôb s postihnutím, ale musíme sa venovať vyhodnoteniu, aby sme mali nezávislý pohľad na výsledky stratégie ešte predtým, než sa my začneme pripravovať paralelne na na nový politický rámec pre ľudí s postihnutím. Ten ešte bude potrebné zadefinovať. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za to, že sme mali dnes možnosť o tomto bode diskutovať a že ste e, zverejnili tieto výsledky, že ste nás oboznámili s týmito výsledkami aj s pokrokom. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. A teraz pán Marias. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsedníčka. Máš? Chcela som poblahopriať pánovi Pristlimu za štúdiu, ktorú vypracoval, za správu, ktorú nám tu predstavil. Poprvé, chcem nadniesť to, čo ste povedali, úloha výboru PETY, tie desiatky, stovky petícií, ktoré sme dostali za tie roky od e, ľudí s postihnutím. Chcel som len zdôrazniť, aký dôležitý je náš výbor a to vlastne poukazuje aj na to, že zohrávame obrovskú úlohu pri obrane, pri obhajobe týchto ľudí. No a Na uplynulej schôdzi sme si vypočuli, aká je situácia ľudí s postihnutím v Rumúnsku. Nedokážu ani nastúpiť do vlaku, majú problémy s prístupnosťou. Takže preto naozaj musíme oceniť prácu nášho výboru ako mechanizmu, e, ktorý spája občanov s Európskym parlamentom. To poprvé. Po druhé, Európska únia má povinnosť vzhľadom na dohovor OSN, má povinnosť chrániť ľudí s postihnutím či s osobitnými potrebami. Európska únia nekoná vo váku, má isté povinnosti, členské štáty majú svoje povinnosti, EÚ má svoje povinnosti, no a potom v kontexte právomocí EÚ, EÚ musí mať na, na pamäti, povinnosti a záväzky, ktoré vyplývajú z dohovoru OSN. To je ten druhý aspekt. A ja si myslím, že skutočnosť, že Európska únia predloží text a povie, áno, toto sú naše právomoci, to nestačí. Treba sa pozrieť na to, o aké politické iniciatívy má ísť. Ako bude chrániť tieto osoby. A po tretie, v praxi aké iniciatívy má prijať Európska únia a konkrétne, aké iniciatívy by mal prijať Európsky parlament. Máme správu pani Stevens, ale ja si myslím, že treba pracovať ešte podrobnejšie na týchto témach. Treba ísť viac do hĺbky, aby sme mohli zohrávať aby sme mohli naozaj poskytnúť e, týmto osobám náležitú podporu. No a potom je tu ešte otázka etiky, otázka povinnosti Európskej únie pomôcť týmto osobám. A musíme aj my ako europoslanci poskytnúť podporu týmto osobám. Aj ak by tých petícií bolo menej, musíme urobiť presne to isté. Ide o našich občanov, ide o občanov Európskej únie. Ide o skupinu, ktorá má osobitné podpory, podporu. Čiže aj keby tá petícia bola jedna, je to takisto dôležité. Treba sa pozrieť na to, aké ďalšie iniciatívy môžeme prijať na to, aby sme im pomohli. Ďakujem veľmi pekne. Pani Rosa Estaras, ďakujem veľmi pekne. E, gratulujem pánovi Pristlimu za štúdiu, ktorú nám odprezentoval. Ja ďakujem aj Inmakulade za komisiu. Ja mám zo pár otázok. Pokiaľ ide o otázku petícií mm, a nášho výboru, mm, nuž na základe petícií vidíme, že kde, e, sú, kde členské štáty majú medzery pri uplatňovaní tohto dohovoru. E, ja, ja mám obavu, že nestačí len ukazovateľ, ktorý sa týka ženského pohlavia a nezamestnanosti postihnutých žien. Mm, všetky mm, mm, Myslím si, že v Únii nám chýbajú ukazovatele na to, aby sme mali prehľad o tom, ako, aká je situácia postihnutých žien v zamestnanosti, s akými problémami sa stretávajú v bežnom živote a na základe toho sme poprosili aj OSN pri viacerých príležitostiach, aby všetko, čo sa začne robiť od teraz, aby sa pri každej z prác bral do úvahy práve takýto ukazovateľ a aby sme sa práve pozreli na túto skupinu ľudí. A preto sa vás chcem spýtať práve na túto tému, či mi k tomu môžete niečo povedať. E, spomínali ste Marrakešskú dohodu, že išlo o dôležitý krok potom, pokiaľ ide o legislatívu, áno, trialógy už začali ale mm, komisia predložila určitý text. Mm, samozrejme je tam toho viac ako, tam, ako predtým, ale mm, pripomeniem len, že nie všetky typy dopravy budú bezbariérové, nie všetky služby budú prístupné. Neviem, ako to máme urobiť, ako môžeme využiť práve výbor PETI na to, aby sme vo fáze trialógov vrátili trošku k, k našej pozícii a zdá sa totiž, že tu dochádza k určitým škrtom a, a že tým trpia práve tie zraniteľné sektory. Predložia nám správu, všetci súhlasia, ale hm, dobre, ako to ale potom bude v praxi. Hm, vždy sa do legislatívy zapracuje prechodné obdobie a všetky a potom takéto prechodné opatrenie na to, aby sme mali čas e, implementovať a potom sa stále predlžuje a vo finále sa nič nedeje. Hm. Myslím si, že naozaj musíme niečo urobiť. Ja neviem, keď začnú trialógy zaslať list, alebo neviem, treba, treba naozaj zdôrazniť našu pozíciu. A potom e, ste spomínali sociálny pilier v Jeteborgu pred dvomi týždňami, došlo k jeho podpísaniu. Dobre, teraz je, to, teraz je to taký klenot v korune, ale vyčkajme si na to, ako to bude vyzerať v praxi. Hovorí sa tam o inkluzívnom vzdelávaní, rovnosti príležitosti, dôstojnej práci, sociálnej ochrane a tak ďalej. Hovorí sa tam o všetkých odvetviach, ktoré sú súčasťou aj našej správy. Dobre, ale ja si myslím, že e, už je tu trošku aj taká únava, pretože často je e, ďaleká cesta od slov k skutkom. Všetko, čo tu rozhodneme, je pomalé. E, než nieč, niečo rozhodneme a než sa to aplikuje, prejdú aj tri roky. Takže ja by som nabádala k tomu, aby sme my ako výbor, aby sme naozaj v spolupráci s komisiou Imakuládou. E, skutočne treba, treba niečo e, aj robiť a skutočne ja prosím, pani predsednička, ja viem, Áno, náš, náš, náš výbor by, mal, by sa mal zastať dohovoru, mal by za ňo bojovať a mali by sme to aj pripomínať náležitým spôsobom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Rosa. Ja viem, že vy sa do toho veľmi angažujete, ale prosím, <clears throat> nerozprávajte príliš dlho, pretože už teraz nemáme dostatok času. A teraz má slovo pani Capezon Luis. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, chcem veľmi pekne poďakovať eh, pánovi správodajcovi. Ide o vynikajúcu správu, podrobnú. Eh, ja tiež chcem vyzdvihnúť úlohu výboru PETI my sme samozrejme jedným z tých výborov, ktorý, je, ktorý pomáha osobám s postihnutým, s postihnutým. Neviem, či treba zostavovať osobitný výbor, osobitnú skupinu, ako hovorí pán spravodajca. Možno by sme si to mohli preštudovať, možno, že by sa mohla venovať konkrétnym témam práve táto skupina mm, Mm, ako hovorila Rosa, niekedy niektoré témy zostanú bokom a tak ďalej. E, hovorilo sa tu o marakešskej dohode, e, hovorilo sa tu o výročnom výpočutí. E, naozaj potrebujem veľmi jasný záväzok a nebudem teraz hovoriť podrobne o sociálnom pilieri, už Rosa o tom hovorila, ale e, Chcem zdôrazniť otázku um, rodo, rodu, rodovej rovnosti a ja neviem, ja neviem, koľko vlastne stojí, aké sú náklady na, disegre, na, na odčlenenie jednotlivých údajov. Myslím si, že potrebujeme eh, vedieť presne, aký, aký dosah majú jednotlivé ak, aký dosah má situácia na osoby s postihnutím. Ja sa ďalej obávam aj o, aj o deti a aj o mentálne postihnutých, pretože eh, aj oni trpia problém, oni, oni trpia tým, že eh, úroveň prístupnosti je veľmi nízka. Naozaj by sme mali hľadať mechanizmy, ako pomôcť deťom a ako pomôcť ľuďom s postihnutím. Keď si totiž zanalizujeme petície, tak e, e, pri, pri veľkej väčšine ide o fyzické postihnutie, ale potrebujeme sa pozrieť aj na to, e, ako trpia týmito ako trpia napríklad s ťaženým prístupom aj iné skupiny, ako sú deti alebo mentálne postihnutí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne a teraz Beatrice Pesera. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj veľmi stručne, nebudem opakovať to, čo tu už odznelo. Samozrejme chcem veľmi pekne ďakovať pánovi Prislimu za vystúpenie tu medzi nami a za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol, ale chcela by som aj eh, povedať, že 100% súhlasím s tým, čo uviedla Rosa Štarás. Samo ide, nezabúdajme na tieto aspekty potom, pokiaľ ide o ukazovatele, ktoré súvisejú s rodovým hľadiskom, je to nesmierne dôležité. Je to dôležité aj pre našu prácu. Potom, pokiaľ ide o Európsky akt o prístupnosti, tam platí to isté. Nemôžeme, nemôžeme pripustiť, aby došlo k oslabovaniu tohto nástroja sociálny pilier. Áno, treba, treba samozrejme, aby ruka v ruke s týmito veľkými dohodami išli aj náležite vyčlenené náklady, aby sme mohli príslušné ustanovenia uplatňovať aj v praxi. Z ALDE plne podporuje implementáciu dohovoru na úrovni EÚ. Treba chrániť práva týchto osôb, týchto osôb a ich rodín. Vyzývame všetky členské štáty, prosíme ich o ratifikáciu, prosíme ich o podpísanie protokolu a podporujeme rozšírené využovanie e, karty e, pre postihnuté osoby Európskej karty. To bude takisto súčasťou aj správy o občianstve, ktoré, ktorú sme práve schválili. Chceme podporiť mobilitu týchto osôb a samozrejme vyzývame k ratifikácii Marrakešskej dohody, vrátanie všetkých právnych záväzkov, ktoré vyplývajú pre štáty. Ehm, vítame, vítame smernicu o prístupnosti webových stránok, ale pokiaľ ide ehm, pokiaľ ide o samotný záväzok, myslím, že ten záväzok parlamentu je jednotný a myslím, že môžem povedať, že sme, ma, máme, sme zajedno v tom, ako vyzerá náš cieľ, ako by sme mali postúpať. Ďakujem veľmi pekne, pani Ždánoka. A potom e, budeme musieť túto tému uzatvoriť a pokračovať. Čakajú nás predkladateľia petícií. Ďakujem. Áno, ja by som chcela položiť túto otázku, ktorá sa týka tej charty pre ľudí s postihnutím, ako povedala pani predsednička. Ja nechápem vašu e, pripomienku k tejto petícii 1500 z roku 2016, keď ste povedali, že aj keď komisia e, potvrdila, že je tu nedostatok že je tu nedostatok týchto právomocí, predsa len ste sa tomu dostatočne nevenovali, mohli by ste to e, svoju pozíciu, pokiaľ ide o tie právomoci a možnosti zavádzania keby ste to mohli trošku vysvetliť. A ak nie, máte k tomu štúdiu alebo možno nejaký nápad, ako vznikla, vznikol tento rozkol, že máme tie národné charty a, a že tieto rozdiely sú naozaj e, tieto národné preukazy, že tieto sa tak rôznia. Ďakujem veľmi pekne pani Tanoka. Ďakujem veľmi pekne pán profesor Prístli. Takže ja by som navrhla, aby ste sa k tejto otázke potom vyjadrili bilaterálne, pretože musíme pokračovať Takže ďalší cyklus e, bude v roku 2020 a to je naozaj veľká výzva pre Európsku úniu. Musíme nasledovať tento pokrok, ktorý sme e, na základe odporúčania z roku 2015 sledovali a tiež pokiaľ ide o SDG, to naozaj musíme zabezpečiť, aby sme to urobili. Takže ešte raz vám veľmi, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem a s pani Tanokou si to vyjasnite bilaterálne, pokiaľ ide o tú jej otázku, pretože teraz už by som chcela privítať predkladateľov petície z Fínska. Ste tu už Takže vitajte. Je to petícia 1394, ktorá bola predložená Pio Matihaldi, ktorá túto predložila petíciu v mene služieb, eh, financovania ľudí s mentálnym postihnutím. A nech sa páči, máte slovo. Teda ide o diskrimináciu, ktorá sa týka toho postihnutia, čiže pani Haldy, pán Hiltunen a pán Marku Virkameky. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem veľmi pekne e, za e, výboru mm, Pety za to, že sme sa tu mohli zúčastniť. Moja dcera už 7 rokov je v ústave a my mm, ponúkame služby tomuto ústavu. Tieto služby sa často e, menia a naposledy tá predchádzajúca spoločnosť, ktorá to mala na starosti, túto spoločnosť po desiatich mesiacoch fungovania rozpustila. A teda ju predala e, nadnárodnej spoločnosti a všetky tieto zmeny spôsobujú problémy ľuďom, ktorí žijú v týchto ústavoch, ale aj zamestnancom ústavov, aj rodičov, e, rodičom zverencov. No a tieto služby sa veľmi často menia a to spôsobuje naozaj veľký zmetok a naozaj to spôsobuje zmetok v životoch ľudí, ktorí v ústave žijú, ale aj ich príbuzných. Predstavte si, že prídete domov a príde e, váš manžel každých 5 rokov domov, aby vám povedal, ako máte žiť, ako ako máte sa stravovať, čo máte robiť vo voľnom čase. Samozrejme, že to veľmi stresuje tieto osoby, ktoré v týchto ústavoch žijú. A aj tieto osoby, ktoré tam žijú, e, tie sa snažia e, získať e, svoju rutinu. A moja dcera bola pomerne šťastným dievčatkom, ale teraz už tam sa nechce vrácať do tohto ústavu. Vždy, keď príde domov na prázdniny, chce spať medzi rodičmi, ale to sa už nestalo niekoľko rokov, pretože má 29 rokov a e, keď e, zamestnanci nemajú predstavu, ako to tam bude vyzerať, keď nevedia, aký bude e, denný, denná rutina, aký bude priebeh dňa, a keď e, on, im ide naozaj o, e, o zvyky. E, moja dcera bola zvyknutá často sa prechádzať, ale teraz už sa prechádzať nemôžu, teraz sa bojí prechádzať sa aj doma po tráve, pretože naozaj má značné postihnutie a potrebuje pomoc v každej životnej situácii. Takže čo by bolo rozumné, aby tieto celoživotné služby pre ľudí s postihnutím um, neboli takéto cyklistké? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Hiltonen. A to je pani Hiltonen. Ospravedlňujem sa. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Um, Vážený petičný výbor, vážení poslanci, um, moje dieťa má, môj syn má 35 rokov a potrebuje pomoc, túto pomoc uh, bude potrebovať a potrebuje ju 24 hodín denne. Nemôže hovoriť, eh, používa posunkový reč, eh, ktorá je jemu vlastná pretože má aj postihnutie končatín prstov, takže jeho pohyby sú obmedzené. A len jemu blízke osoby chápu, čo chce povedať. Takže musíme sa vždy naučiť. Tá osoba, ktorá sa o neho stará, sa musí naučiť, čo má na mysli, o čom mu ide, čo chce povedať. A keď sa tieto osoby E, menia, tak to spôsobuje konflikty a problém. no a tieto tiež potrebuje e, lieky a to znamená, že keď by bol presťahovaný alebo keď sa mu menia e, ošetrovatelia, tak má dočinenia s novými ľuďmi, s novou inštitúciou a napríklad teraz e, po, potrebuje znovu plienky, čo už roky nepotreboval. Takže mm, toto je e, postup, ktorý e, sa týka toho, že veľmi často sa zmení personál, mení sa jeho prostredie No a toto, oni naozaj sa snažia o úsporu nákladov, ale pre, neho, pre nich je to stále e, efektívnejšie a účinnejšie, ale pre ňoho to znamená pravý opak. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Virka Meky. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Vážení poslanci, spôsob, ako sa vo Fínsku organizujú služby pre ľudí s postihnutím, toto porušuje UNCPD a my máme e, tisícky ľudí s postihnutím vo Fínsku, ako aj ich príbuzných, keď sa vykonávajú u nás tendre a verejné obstarávanie, tak sa porušuje tento dohovor OSN, pretože títo ľudia sa týchto e, výberových konaní nemôžu zúčastniť a my musíme dokázať fakt, že títo ľudia s postihnutím a ich rodiny príslušníci nemajú základné právo predkladať sťažnosti na administratívne rozhodnutia a že u nás neprevláda štátny e, právny štát. Takže toto tu prichádza k porušovaniu týchto základných práv. A tuto je e, naozaj e, úzka interakcia medzi zamestnancami a medzi ľuďmi s postihnutím. Toto je veľmi dôležité pre ich každodenný život a tieto vzťahy sú narušené práve týmto systém verejného obstarávania. A toto narušuje ich dennodenný život. My máme jasné dôkazy na to, o tom, že toto stresuje tieto osoby s postihnutím. A Európska smernica o verejnom obstarávaní sa zameriava na malé a stredné podniky, ale to, čo sa deje vo, vo Fínsku, to by spôsobilo monopol, e, teda najmä tieto súkromné opatrovateľské služby a toto sa monopolizuje a to nie je dobre pre tieto osoby s postihnutím a preto my apelujeme na Európsku úniu, aby sa pozrela na prsty tomuto systému. My sme spustili aj občianské iniciatívy a fínska vláda hovorí, že nie je možné do toho zasiahnuť, pretože keď európska smernica toto požaduje, aby sa tieto služby poskytovali takýmto spôsobom, tak sa takto poskytovať aj musia. Ale toto je veľmi komplikované pre tieto postihnuté osoby a pre ich príbuzných, že by Európska únia toto povoľovala, toto oprávňovala. Neviem, či toto bude trvalo udržateľné. My si samozrejme uvedomujem, že tento systém verejného obstarávania sa nepoužíva v ostatných krajinách a po Brexite naozaj bude nemožné chápať tieto argumenty, ktoré počúvame vždy znova. A potom budeme mať aj novú e, petíciu, predložíme ďalšiu petíciu, ktorá sa e, týka verejného obstarávania a e, tlmočníkov z, z posunkovej reči. E, to sa týka mnohých osôb. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Áno, toto je naozaj veľmi zaujímavý moment, veľmi dôležitý moment. My sme na týchto záležitostiach pracovali už veľmi dlho aj pán profesor nám poskytol aktualizáciu v tejto záležitosti a komisia sa tomu venuje. My sa k vám vrátime o chvíľu, ale teraz si vypočujeme ešte pani pani Lupy, predstaviteľku komisie. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela tiež poďakovať predkladateľom petície, že upriamili našu pozornosť na tento problém a toto je jeden spôsobov, ako sa dozvedieť o týchto problémoch, ako sa dozvedieť o dopadoch týchto problémoch a ako sa tieto pravidla verejného obstarávania uplatňujú, aký je ich dopad. Áno, my potrebujeme vedieť, aké majú dopad tieto pravidla verejného obstarávania v teréne. Dovolte mi, aby som počiarkla predovšetkým to, že vnútroštátne orgány organizujú tieto verejné služby ta, s takým spôsobom, ktorý považujú oni za vhodné a oni sú podľa európskeho práva nie, nie sú povinní využívať verejné obstarávanie, ale keď vypíšu tender na nejaké služby, tak potom sú viazané touto smernicou verejného obstarávania. A keď aj nejaký členský štát sa rozhodne, že bude využívať tento nástroj verejného obstarávania, obstarávania. Pravidlá EÚ, ktoré boli stanovené smernicou z roku 2040 ešte umožňujú e, členským štátom dostatočnú flexibilitu, aby to uplatňovali svojim spôsobom. A to nie len, aby brali do úvahy e, kvalitu služieb, ktoré sa poskytujú, ale tiež, aby brali do úvahy napríklad potreby E, tých, ktorým to príde e, na osoch, alebo ktorí sú užívateľmi týchto služieb. No a pokiaľ ide o sociálne služby, alebo pokiaľ ide o služby pre ľudí s postihnutím, tam sú špecifické právne režimy, ktoré umožňujú značnú flexibilitu a tieto orgány E, ktoré zadávajú tento tender, musia e, zohľadniť aj kvalitu služieb a prípadný dopyt, aký by to malo, na užívateľov e, týchto služieb. A tieto smernice sa vo Fínsku stali zákonom, pretože boli transponované do fínskeho zákonu začiatkom tohto roka, čiže tie nástroje sú plne dostupné pre fínske orgány, avšak my v komisii to vidíme aj tak, že niekedy pre určité takéto orgány je to komplikované, aby boli dostatočne odvážne, aby využili všetky e, výhody e, právneho režimu a všetky možnosti. Takže budúcnosti našou úlohou bude podporovať národné orgány pri organizovaní takých tendrov, ktoré sa zameriavajú na sociálnu oblasť, kde bude potrebné brať do úvahy potreby potreby, potreby beneficientov. My nedávno, možno aj vďaka vašej intervencii, sme vstúpili do kontaktu s finskými orgánmi, aby sme si vyjasnili niektoré právne aspekty poskytovania služieb postihnutým osobám a dúfame, že s nimi v rámci tejto záležitosti budeme dobre spolupracovať aj ďalej a ak bude potrebné, sme ochotní poskytnúť akúkoľvek pomoc A tiež by som chcela dodať, že tento prístup komisie tiež zapadá do prioritít komisie, ktoré sa týkajú verejného obstarávania v zmysle, že e, nielen za posledné roky sme sa snažili podporovať kvalitu v rámci verejného obstarávania a chceli sme sa vyhnúť tej e, logike tendrov, eh, poskytovania zákaziek za najnižšiu cenu, ale chceli sme dosiahnuť aj určité ciele v rámci jednotlivých politík, najmä pokiaľ ide o sociálnu a environmentálnu politiku. aby sme v rámci verejného obstarávania dosiahli trvalo udržateľnejších výsledkov. Áno, nie vždy eh, nás komisia takto poteší. Nie vždy takto oblaží naše srdce. Toto je vynikajúce. Naozaj v tejto záležitosti e, pracujeme spoločne, ruka v ruke s komisiou. A čo potrebujeme urobiť teraz? Musíme vyvíjať značný nátlak na členské štáty, aby túto legislatívu uplatňovali správnym spôsobom. No a teraz e, otváram diskusiu pre kolegyni. A teraz pani Estera Sfrago. Ďakujem veľmi pekne Ja som e, zažila niečo podobné, keď som bola v baleárskej vláde. Čiže postihnutá osoba je buď v dennom alebo v stálom centre na... a často dôjde k nadviazaniu puta s touto osobou a často ide o puto veľmi silné. Um, A ehm, keď dôjde k nejakému premiesneniu, tak e, treba pamätať na to, že môže dojsť e, k prerušeniu týchto pút e, a tak ďalej. Ehm, treba vždy takéto kroky zvážiť zo sociálneho aspektu. Netreba mať na pamäti vždy len tie náklady. My sme sa snažili eh, cestou pozmeňovacích návrhov navrhnúť komisii, aby sa tam doladila so aby sa tam doladil ten sociálny aspekt. Komisia tak učinila a tak ďalej. Uh, ale členský štát je ten, ktorý musí náležite uplatňovať tento aspekt. Ako to vnímam ja? Podľa mňa sa e, tento aspekt neuplatňuje správne. Samozrejme, že, že, e, že nie je to isté, či hovoríme o nejakej, o, o výberovom konaní na nejakú práčovňu, alebo e, keď hovoríme o výberovom konaní, pokiaľ ide o poskytovanie služieb postihnutým osobám. Ale smernica ponúka istú maržu, ale e, členský štát túto maržu, tento priestor neoplatňuje. ministre, myslíme si, že sa musíme obrátiť na členské štáty, aby nám vysvetlili a povedali im, že jednoducho takto sa to nedá. Treba vždy k tomu pristupovať pri istej sociálnej zodpovednosti a za dodržania sociálnych parametrov. Preto by nám fínska vláda mala vysvetliť, prečo tak konala a jednoducho ja som čítala, že každých 5 rokov sa to mení, e, v niektorých prípadoch záujemci nie sú, v niektorých sú. Smernica to nezakazuje, ale treba postupovať s tým, že máme na pamäti iné parametre. Nedá sa tak robiť len kvôli, len kvôli nižším nákladom. Takže ďakujem veľmi pekne. Thank you, Rosa. Now... Ďakujem pekne, Rosa. A teraz pani Killenen. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela poďakovať mojim kolegom. Vážené dámy a páni, ja som naozaj mimoriadne potešená tým, že sa sem dostavil e, tento, dostavili týmto fínsky predstavitelia, ktorí bojujú za ľudí s postihnutím a že hája právo týchto osôb, ktoré sa sem nemôžu dostaviť, ktorí sa nemôžu vysloviť za svoje práva a že sú zastúpené týmito organizáciami a ľuďmi, ktorých podporujú. E, takže ako e, fínsky predstaviteľ musím povedať, predstaviteľka musím povedať, že som pripravená obviniť svoju vlastnú krajinu, pranierovať vlastnú krajinu je odporné ako sa Fínsko chová k ľuďom s postihnutiami, je to smutné, nie je to správne, nik nemá právo meniť uh, domov človeka na základe administratívneho rozhodnutia. Aby, bez toho, aby tá osoba samotná mohla na to mať dopad a potom sa obáva. Nehovoríme o hovoríme o stovkách a tisícoch ľudí, ktorých sa to týka, tisíce ľudí e, majú obavy o svojich rodinných príslušníkov, o svoje deti, o svojich bratov a sestry a bohužiaľ o verejné obstarávanie a výzvy pre tender sa stali pravidlom a ľudia sú súčasťou, to e, sú také malé koliesko a nemajú e, práva E, na sťažnosti e, pre tieto osoby so postihnutiami a nie je správne, že v Európskej únii, kde naša úloha je brániť e, zraniteľných ľudí, slabších ľudí a musíme dodržiavať medzinárodné dohovory, jednoducho nemôžeme akceptovať, že je tu právo pravidelne zverejňovať výzvy, teda ponuky pre tender No a všetka tá bolesť a to utrpenie, ktoré sa prejavuje v tomto správaní, v nenávisnom správaní, v nežiaducom správaní, ľudia sú potom, e, e, e, potom sú priviazaní k posteliam, dávajú sa im liek, podávajú sa im lieky, aby necítili ten smutok a tú bolesť, aby Eh, že ich životná situácia sa úplne mení. Ja som pracovala v takomto domove eh, so staršími ľuďmi eh, s postihnutiami. Pracovala som tam pol roka a počas tohto pol roka som nemohla mať dôverné vzťahy s ľuďmi, o, ktoré som, o ktorých som sa starala ako si môžete predstaviť, že máte právo meniť e, celé prostredie e, tohto človeka každých 5 rokov, keď hovoríme o ľuďoch, ktorí vidia, ako sa hýbu vaše oči. Takže ľudia s postihnutiami musia mať základné práva. Tieto základné práva musia byť chránené. Nik nemôže byť napredaj a ja sa hambím. Teda mám pocit, že Fíni akceptovali predaj ľudských bytostí. My predávame tých najzraniteľnejších ľudí. Každých 5 rokov ľudia ktorí sú najmenej schopní sa brániť, sú uh, takto vlastne uh, vydaní e, na predaj v tendri a to nie je správne. A vždy sa schovávame za chrbát európskej legislatívy, apelujeme na smernicu o obstarávaní, ale rámcová smernica nevytvára tieto požiadavky. To je úplne jasné a ja dúfam, že spoločne Európsky parlament a komisia vyšlame toto posolstvo. Musíme to jasne povedať, že toto nie je správne. Osoby s postihnutiami nie sú na predaj. Ľudia nie sú na predaj. Ďakujem, že ste prišli. Takže ste tu naozaj potrebná. No a posledný rečník je pani Stanoka. Ďakujem, pani predsednička. Keď som si vypočula odpoveď komisie a potom, čo som eh, hovorila o implementáciách smerníc a sa tu hovorilo o implementácii smerníc v jednotlivých členských štátoch, si kladiem otázku, či to nie je prípad, ktorý by mal byť eh, E, daný pred e, Luxemburský súd, o, teda ide o zlú implementáciu smernice vo Fínsku alebo Fínskom. A, takže ako autori petícii, ako autorka petícií si myslím, že je to hrozná situácia, ktorú treba zmeniť. Ale nemôžeme mať, e, teda nemôžeme požiadať komisiu a fínsku vládu, aby E, e, to urobila lepšie. Možno je to jednoducho zlá implementácia. Ja nie som právnik, nepoznám až tak dobre tú smernicu. chcem, asi by som, by bolo dobre postúpiť túto otázku niekomu kompetentnejšiemu. Dobré je, že je tu e, stále zastupiteľstvo Fínska a som presvedčená, že si robia poznámky o všetkom, čo tu bolo povedané. A ako mi povedal kolega, máme predstavu, že Fínsko je úplne úžasné a je šokujúce počúvať e, správy o situácii vo Fínsku v tejto súvislosti, takže som presvedčená, že fínske stále zastupiteľstvo e, si zo sebou zoberie všetky informácie o všetkom, čo tu zaznelo na tomto zasadnutí. Takže trošku um, e, nám um, ubieha čas, takže tak to býva, keď niečo je urgentné a zaujímavé, ale chcela by som vrátiť slovo autorom petícií na dve minúty takže môžete si vybrať, kto sa chce vyjadriť. Nie sú žiadne nové fakty, ktoré musíte prezentovať, len dve minúty, aby ste to teda uzavreli. Ďakujem, pán predse- e, pani predsednička. Ako som už povedal, takže všetky organizácie, Ehm, sa pokúšajú meniť eh, fínsku legislatívu a dali sme zelenú eh, zo strany našich eh, politikov tejto iniciatíve, ale čo sa obávame, že počas parlamentnej diskusie, keď poslanci budú diskutovať o tom v najar budúci rok, tak budeme čeliť európskej legislatíve, ktorá, ako sa obávam, bude brániť fínskym orgánom, aby urobili tieto zmeny, o ktoré sa snažíme. Preto sa obraciame na vás, výbor, petičný výbor, komisia a všetky ďalšie orgány, ktoré by nám mali pomôcť. Všetky príklady tu boli vymenované. Takže potrebujeme zmenu toto je neudržateľná situácia z, z pohľadu tých, ktorí žijú s postihnutiami. Je to čosi, čo ohrozuje e, mm, e stav rodín, rodičov. Takže každý z nás, kto pociťuje zodpovednosť a za svoje deti. A teda je tu intenzívna snaha. A keď zrazu máte pocit, že ste úplne bezmocní, tak nie je možné mať vplyv na tie rozhodnutia, ktoré diktujú budúcnosť. Toto je kľúčové posolstvo. Ďakujem, že ste nás si vypočuli. Neviem, či teda väčšina z vás hovorí po švedsky, ale keďže väčšine vo výbere hovorím e, po anglicky, tak budem hovoriť po anglicky aj ďalej. Ďakujem veľmi pekne, že ste pricestovali až do Bruselu a že ste nastolili túto otázku. Je to mimoriadne dôležitá otázka a naozaj veľmi e, si ceníme vaše príspevky. Som presvedčená, že na záver že vlastne urobíte niečo pozitívne nielen pre situáciu pre vašich rodinných príslušníkov, ale pre celú krajinu a pre celú Európu. Preto je Európa taká dôležitá. Potrebujeme zdôrazniť, že ide o európsky problém. Skupiny s postihnutiami vo Švedsku vždy hovoria, budem citovať, nič o nás bez nás, to znamená kompletná plná účasť ich, respektíve ich príbuzných v prípadoch, e, kedy sami za seba nemôžu hovoriť. Takže preto ste tu a ja som presvedčená, že čo urobíme je, že petícia ostane otvorená, zašleme, vyšleme veľmi jasný list írským orgánom, budeme ich informovať o diskusiách, nie len, budeme ich informovať nielen o smernici z roku 2004, na ktorú sa odkazujete vo vašej petícii, ale aj tá neskôršia smernica, ktorú máme o verejnom obstarávaní. Mark Tarabella eh, v roku 2014 eh, tam bol v mene Európskeho parlamentu a otvára to teda je to nielen najnižšia úroveň v smernici obstarávaní, ale aj iné kritéria ako kvalita, kontinuita, eh, jednotlivé kvalitatívne kritéria. Toto zdôrazníme. A takisto poukážeme na dôležitosť dohovoru OSN o právach ľudí s postihnutiami článku, článok 19, čo je kľúčový článok, ktorý uznáva rovnaké práva ľudí s postihnutiami, aby ich život bol e, vlastne v rámci komunity, aby mohli žiť v rámci komunity. A ak takýto život nie je možný, tak musia žiť v prostredí, ktoré je priateľské, a zabezpečí kontinuitu a zabezpečí, a teda bude hájiť ich e, najlepšie záujmy. Toto je veľmi, veľmi dôležité. Toto je vlastne dodržiavanie zákonov. Vo Fínsku e, zákon, ktorý bol v platnosti, keď ste zaslali petíciu pred dvoma rokmi, tento zákon bol zrušený a nahradený 1. januára tohto roka 2017 bol nahradený novým zákonom, ktorý kladie silný dôraz na požiadavku týkajúcu sa kvality a obsahu e, poskytovaných služieb, ako aj e, konzultáciu e, recipientov služieb. Inými slovami, ide o vašich príbuzných a o vás. A toto chceme zdôrazniť, že toto musí byť zabezpečené. Takisto požiadam o odpoveď v písomnej forme. My nezašleme len list, požiadame ich, aby, ich prečítal, aby ho prečítali, dáme ho medzi dvere, ale vrátime sa e, pre otázky na naše otázky, odpovede na naše otázky. Takže budeme konzultovať aj fórum e, e, pre postihnutia, pre ľudia s postihnutím EDF, to je partner v tejto petícii a takisto sa obrátime na členov parlamentu, ktorí prehovoria v Európskom parlamente pre a, postihnutia. Toto bude 6. decembra, čiže obrátime sa aj na nich a zabezpečíme, aby vaše, prístupky, vaše príspevky boli zho, e, zohľadnené pri tejto príležitosti. Myslím, že takto by sme mohli postupovať. Vidím, že kolegovia prikyvujú, nik nechce nič doplniť alebo nič eh, komentovať k tomu, čo som povedala. Takže dobre, ďakujem, že ste sem prišli. Veľké pozdravy do Fínska, ktoré je veľkou súčasťou Európskej únie, ale očakávame od Fínska viac v tejto súvislosti. Takže ďakujem veľmi pekne, eh, šťastnú cestu domov. A teraz, kolegovia, prejdime na bod 8 bod 8 bol posunutý, čiže prejdeme na bod 9, petícia 696, potreba novej klasifikácie e, lokálnej policie talianského štátu, je to petícia 93, e, e, legálny, zrovnoprávne legálneho statusu lokálnych ehm, a samozprávnych policajných jednotiek s inými národnými európskymi policajnými a mm, jednotkami. Takže vidím tu niekoho v uniforme, som presvedčená, že vy sa vyjadríte, takže dávam slovo dvom autorom petícií. 5 minút každý pán Maruky a autor petície, ktorý je bez prezentácie. Nech sa páči, Luigi Marucci. Dobrý deň. Dobrý deň eh, Pozdravujem vás všetkých, sme vám nesmierne povďační za túto príležitosť, za to, že môžeme tu vystúpiť a hovoriť hlasom 60 členov miestnej a mestskej policie v 8 tisíc talianských obciach. Ide aj o, ide aj o malé dedinky, malé oblasti, ako napríklad Amatriče, kde došlo k ničvému zemetraseniu. všetci, všetci títo naši kolegovia pracujú, ich deti chodia v týchto malých dedinkách, malých lokalitách do školy, žijú tam svoje životy a ide o členov z celého Talianska, z tých 8 tisíc talianských obcí. Často sú oni tými jedinými policajnými dôstojníkmi, ktorí sú k dispozícii miestnym komunitám. Kto sú, kto sú títo naši kolegovia? Sú uh, aj obeťami. Máme mnohí z nich prišli o život počas výkonu služieb. Sedemdesiat obetí nie je málo. My sa už roky pýtame, žiadame taliansku vládu, e, prečo zomierať pri výkone povolania a pýtame sa, prečo ich je toľko našich kolegov v uniformách, ktorí zomierajú pretože sú to kolegovia, ktorí bránili, ktorí zastupovali inštitúcie, ktorí boli tvárou právneho štátu a preto prišli o život, bo strieľalo sa na nich na juhu Talianska, na severe Talianska. A predovšetkým títo našich predovšetkým títo kolegovia neboli pripravení, nemali v rukách náležité obranné nástroje, nemali zbraň. Títo ľudia zabezpečujú verejnú bezpečnosť, posielame ich na miesta, ktoré sú označené za nebezpečné miesta. Práve dnes miestna polícia musí vykonávať úlohy, bezpečnostné úlohy v mestách, musí brániť občanov, napríklad pri Koloseu. Koloseum um, je obrnené, sú tam naši vojaci, a vedľa nich vykonávajú svoje úlohu práve príslušníci miestnej polície, ktorí nemajú pri sebe zbraň, sú neozbrojení, čiže to je práve, obrovsk- to je práve obrovská hrozba pre život našich kolegov v uniforme. Nemajú žiadnu ochranu, nemajú nepriestrelnú vestu, nie im skrátka poskytovaná žiadna ochrana. Vieme, v akých časoch žijeme a aká je situácia v Európe, v Taliansku. Žiadame spravodlivosť pre tieto obete a pýtame sa, prečo policia, miestná polícia, talianská polícia, na rozdiel od iných miestnych policajných zložiek v Európe, rieši tieto veci inak. Prečo sa s nimi inak zaobchádza? My máme zmluvu, takú istú zmluvu, ako majú zamestnanci komúny napríklad. Čiže naša po- miestná policia je zamestnancom obce, čiže podľa toho by mali byť zamestnaní od 7. do 14. alebo od 7. do 15. voľný víkend, ale nie, nie je tomu tak. Miestná polícia pracuje deň, noc, cez Vianoce, Nový rok, počas všetkých sviatkov, pracuje ako bežný, štandardný policajt, ale nemá tie isté práva, neteší sa tej istej ochrane a ale musí vykonávať úlohy, ktoré neprislúchajú miestnej polícii. A my žiadame. Nie, ja nehovorím, že nechceme vykonávať tieto úlohy. My sme na ne pripravení. Sme pripravení vykonávať tieto úlohy. Ale chceme zábezpeku, chceme ochranu našich práv. Nie len, nie len nejaké reparácie, nejaké... Naozaj musíme byť... E, pripravení odvratiť akúkoľvek hrozbu. Hrozbu občanov, hrozbu, ktorá, hroz, hrozie, ktorých je teraz veľa. Chceme, chceme byť prítomní na území našej krajiny. Samozrejme, vždy, vždy tomu tak bolo. My sme pripravení pracovať. Prepačte, eh, už nie času aby, váš, aby aj váš kolega mal príležitosť vystúpiť. Dobre, takže uzatvorím to. Dobre, uzatvorím to hneď. Veľmi pekne ďakujem ešte raz a pro, prosím. Všetko samozrejme sme aj formálne predložili. Samozrejme, mohol by som do nekonečna pokračovať, ale veľmi pekne ďakujem za túto príležitosť. Mille grazie. Now your colleague. Please go ahead. Teraz nech sa páči váš kolega. Could you please use your mic? Good morning, Mr. President. Dobrý deň, pán predseda. Ďakujem. Dovolte mi vysvetliť, čo robíme. Petícia 93 o lokálnych um, miestnych eh, a iných policajných zložkách Eh, takže policia sa bli- približuje k, poli, eh, k, eh, k občanom. Niektoré aktivity lokálnej miestnej policie, príklady, napríklad hľadajú drogy s psami, na plážach sa starajú o bezpečnosť E, e, dopravná policia e, sledujú ilegálne aktivity a takisto imigrácia, kontrola a záchrana ľudí. Nezabúdajte na záchraňovanie ľudí, občianská obrana a environmentálna ochrana. Takže čo môžeme urobiť. Lokálna policia v radnici pracuje aj, aby e, zabranila radikalizácii, terorizmu a extrémizmu pre budúcnosť e, mieru a jednoty. A vidíte tu fotografie, naľavo to je radikalizácia a terorizmus a extrémizmus. Takže ako bojovať proti týmto fenoménom? Lokálna policia je e, schopná na základe human, e, ľudská inteligencia, to je kategória inteligencie, ktorá vyplýva z informácií zbieraných a poskytovaných e, ľudskými zdrojmi, na rozdiel od technickej inteligencie, ktorá je signit, signit. Takže pamätajte na to, že ľudské zdroje a ľudia sú lacní Hovorím o iminte a e, meraní inteligencie. Moja petícia, teda dúfam, že e, e, by bola zaslaná novému výboru pre terorizmu v Európskom parlamente pri výberu pre výmenu názorov o terorizme, radikalizácii Európskej policajnej zložky a Human Intelligence. Naľavo vidíte, napravo vidíte ľudí so zbraniami, ale ako kolega už povedal, v Taliansku nie všetci nemajú všetci zbranie. Takže e, nie je to ľahké, ale snažíme sa. Takže táto petícia o miestnej polícii má slúžiť a lepšie chrániť moju krajinu a Európu, tak ako to robia policajné zložky každý deň. E, jedna vec, ktorú chcem povedať, napísal som to vo svojej práci, hlavná, miera, hlavná brána k mieru je spravodlivosť a odpustenie a nezabúdajte na ľudské spravodajské služby. Čiže tri piliere sú e, ľudské spravodajské služby, e, spravodlivosť a um, odpustenie. Ďakujem. Ďakujem a teraz by som pozvala, vyzvala komisiu, aby nám poskytla aktualizované informácie o vašich e, názoroch. Pán Rodo a pán Marketing. Thank you, Chair, for giving me the floor on this petition. I would be, I would be addressing... Takže eh, je tu petícia 0696, o ktorej budem hovoriť. Ako už povedal autor petície, tak um, samozrejme súcitíme s touto problematikou lokálnej policie v Taliansku. Eh, uznávame úlohu lokálnej policie pri riešení bezpečnostných otázok a pri bezpečovaní bezpečnosti a, a, z bezpečnosti e, európskej spoločnosti. Takže na základe právneho rámca v súčasnosti je to zodpovednosť členských štátov a v tomto prípade Taliansko, v Taliansku je to zodpovednosť Talianska rozhodnúť, ako klasifikovať agentúry presadzovania práva, ako im poskytnúť riadne e, e, zariadenie, školenie, práva a povinnosti No a sympatizujeme e, s touto požiadavkou, ale komisia v tejto chvíli nemá žiadne právomoci, aby zasiahla. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Uh, would, would also your colleague, Mr. Sa páči, pán Markety, želáte si takisto vystúpiť? Prepáčte, musím len zopakovať to, čo povedal kolega aj, za, aj pokiaľ ide o poskytovanie e, zdravotnej starostlivosti. Je to v rukách členských štátov. My sympatizujeme a zdieľame e, obavy našich priateľov z Talianska, rozumieme tomu, čo hovoria. Um, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, že ste boli struční, že ste hovorili k veci. Kolegovia, nech sa páči. Pán Valenca ako prvý. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že situácia je absolútne neakceptovateľná. Títo dôstojníci vykonávajú svoje úlohy v nebezpečných situáciách a mali by mali by e, dostať e, čo najvyšší možný stupeň ochrany, či už ide o sociálnu ochranu alebo náležité vybavenie. Ja si myslím, že by sme mali e, určite pomôcť, mali by sme poslať list Národnému parlamentu do Talianska, možno, že aj konkrétnemu výboru k ústavným záležitostiam. Mali by sme ich poprosiť o revíziu súčasného statusu. Môžeme poslať list aj ministrovi vnútra, popísať situáciu a požiadať o stanovisko a poprosiť o, takisto o revíziu e, danej situácie a mali by sme poprosiť ale aj o stanovisko našich kolegov v rámci výboru LIBE. Máme ale aj výbor, ktorý sa venuje tematike terorizmu, takže aj oni by mali zareagovať. Takže ja navrhujem, aby sme takto postupovali. Určite by mala zostať petícia otvorená a situácia by mala byť z našej strany monitorovaná. Ďakujem pani Ždanoka. Ja nemám veľa čo dodať Chcela som vysvetliť, alebo teda navrhnúť to isté, čo pán Valesa, zaslať e, listy talianským orgánom a e, našich, našim kolegom takisto. Možno, že by sme mali zapojiť aj výbor EMPL. Ide o problematiku sociálnej ochrany príslušníkov miestnej policie podporujeme vašu petíciu. Treba, aby zostala otvorená talianský zákonodárca a talianské orgány by určite mali urobiť niečo v prospech miestnej policie. Pani Evi? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja v prvom rade ďakujem našim hosťom, že prišli medzi nás a odprezentovali nám situáciu. Ide o obrovskú diskrimináciu, ak porovnáme situáciu miestnej, miestnej policii a situáciu v iných policajných zložkách štátu. Pochopiteľne, každý deň sú títo naši, dôstojn, naši policajní dôstojníci v nebezpečí zas, zaslúžia si náš obdiv a našu podporu. V Taliansku sme sa snažili o riešenie tejto otázky, ale stretli sme sa len so zatvorenými dverami. Myslím, že by sme mali ako kolegovia navrhli zaslať list a vyvíjať tlak. Komisia hovorí, že má zviazané ruky, lebo to nie je v našich právomociach, ale ide o politickú povinnosť. Nemôžeme nechať e, policajných dôstojníkov miestnej polície bez ochrany a bez pomoci. Či už ide o ochranu, sociálnu ochranu, alebo náležité vybavenie a najmä v súčasných časoch, keď všetci čelíme teroristickým hrozbám. Ďakujem veľmi pekne, pán Kirio. Ďakujem, pán, pani predsednička. Ja sa pochopiteľne pridávam k tomu, čo uviedli kolegovia. Ďakujem aj, Talians, aj kolegom, ktorí nie sú z Talianska, za to, že podporili naše požiadavky. Ja som bol poradcom miestnej polície pred pár rokmi. Zaoberal som sa otázkami komunálnej správy a poznám celú situáciu. Komisia nám povedala, že nemáme priame právomoci, ale e, môžu podporiť túto po, môžu podporiť túto pozíciu, ale je dôležité, aby sme dokázali konkretizovať tento problém v liste a zaslali ho aj, aj, talianským, aj talianskému senátu napríklad. Musíme zdôrazniť v rámci listu dve veci. Že ide o výnimku v rámci Talianska. Ak chceme, aby bola Európa Európou, tak musíme e, nástojiť na tom, aby si aj jednotlivé profesie boli rovné na európskej úrovni. Čiže e, talianský policajný dôstojník nemôže požívať menšiu ochranu ako jeho francúzsky či belgický kolega. Nesmieme zabúdať aj na ďalšiu vec. A ide síce o to, že vo februári 2015 Rada Európskej únie prijala jasnú deklaráciu v, otázkach terorizmu s tým, že vyzvala všetky členské štáty, aby zareagovali a aby umožnili všetkým, všetkým um, svojim um, policajným a obranným zložkám uh, náležité vybavenia na, a aby dokázali vykonávať svoje úlohy aby mali pritom náležitú ochranu, zábezpeky a tak ďalej. Čiže je dôležité, aby miestna polícia mala presne tie, mala, požívala presne tú istú ochranu a zábezpeky ako iné zložky talianskej policie. Ďakujem veľmi pekne. Vrát, obraciam sa teraz opätovne na našich petičníkov. Nech sa páči, poprosím vás ale krátko, keby ste mohli zareagovať na to, čo tu odznelo. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem všetkým poslancom. Ste veľmi láskaví. Áno, je pravda. Eh, komisia veľmi často eh, samozrejme hovorí o tom, že to je právomoc eh, jednotlivých členských štátov, ale tu ide aj o otázku bezpečnosti. Tu ide o otázku práv. Tu ide o život tu ide o ochranné, obranné nástroje. My sme pripravení vykonávať našu prácu. Nechceme robiť menej. My, my chceme, prosíme Európu, my, naši, naši synovia idú, chodia do škôl a žijú svoj život a učia sa všetko, potom prídu k stolu v, v, ro, v rodine a otec vie, čo sa, čo sa deje na území v tej danej obci, pozná všetkých, pozná ľudí, ktorí predávajú na trhu, v obchodoch, čiže máme vynikajúce zdroje a môžeme postúpiť informácie štátnej polícii, aby sme sa mohli e, vyhnúť, e, vyhnúť e, mnohým skutkom teroristickým. Čiže nejde 60 tisíc tých, ak by sme nevyužili ich, ich prácu a ich situáciu, tak myslím si, že nám ide len o to, aby sme mali náležité prostriedky ochrany a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás na to upozornili, za to, že ste upozornili celú Európu na to, aká je situácia, ale dovolte mi trošku e, osobne. Môj otec bol policajt a preto je to všetko blízke môjmu srdcu. Ja naozaj mám pocit, cítim, že že a, a som veľmi rada, že ste prišli s touto iniciatívou a že ste sa podelili o svoje obavy. Ja navrhujem, aby sme ponechali túto petíciu otvorenú, zašleme veľmi priamy list talianským orgánom. No a v tom liste eh, uznáme, eh, zdôrazníme taký obrovský kus práce vykonávajú miestni policajní dôstojníci, že sú dôležitými kľúčovými partnermi sociálnej spoločnosti a vysvetlíme, že tento rozpor, táto nezrovnalosť medzi súkrom, tak spovedať, súkromnými policajnými e, dôstojníkmi a tými, ktorí majú verejnú zmluvu, nie je určite vyvážený, ale ako komisia jasne poukázala, e, v rámci dvoch oznámení z marca a oktobra. Taliansko je zod, len Taliansko je zodpovedné za, za svoju sociálnu politiku, za jej správu a riadenie. Čiže my to uznávame, ale sme takisto presvedčení, že Taliansko môže urobiť viac. A to treba zdôrazniť v našom liste. Čiže ako pán kolega Valesa povedal, mali by sme e, podotknúť e, a nabádať k zmene súčasného stavu a zabezpečiť to, aby e, bola v tom aj určitá spravodlivosť pre tých, ktorí tak tvrdo a úslovne pracujú pre spoločnosť. My v liste ďalej povieme, že e, výbor podporuje vašu požiadavku a povieme, že ako priatelia Európy sa domnievame, že Taliansko je veľmi dôl, ako veľmi dôležitý členský štát by určite malo urobiť viac. Toľko môžeme z našej strany urobiť a takisto zašleme list na informáciu, ako kolegovia hovorili, výboru EMPL a novému dočasnému výboru k boju proti terorizmu, teda výboru TER. Môžeme zaslať výboru LIBE takisto list, ale podľa mňa výbor pre boj proti terorizmu e, nie sú až tak veľmi vyťažení a majú čas sa na to pozrieť. <laughs> Ja viem, ja viem, ja viem, viem. Myslím, že majú čas sa tomu venovať. Toľko. Ďakujem veľmi pekne, že ste pricestovali do Bruselu. Šťastnú cestu späť do vášho nádherného Talianska. Vážení kolegovia, poďme ďalej. Poďme k bodu číslo 10. Pokiaľ ide o tému údajného porušenia moratória v spojitosti s lovom veľrýb, v spojitosti so zákazom lovu rýb, nech sa páči, pán Fender, máte slovo na 5 minút. Thank you very much, chair. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne aj um, poslancom za to, že ste mne ako predstaviteľovi VDC umožnili sa tu vyjadriť. Mm, tu uh, od, uh, niekoľko rokov už je zakázané loviť, loviť veľryby, ale v oktobri roku 2015 Japonsko uh, sa Mm, rozhodlo, že nebude tento rozsudok súdneho dvora dodržiavať a e, nebude dodržiavať zákaz lovu veľrýb. Prepáčte, ja musím požiadať talianských hostí, aby potichu opúšťali miestnosť a aby pokračovali vo svojich rozhovoroch mimo našej miestnosti, aby sme sa my už teraz mohli zamerať na tento bod programu, keby ste boli takí laskaví. Ja chápem, že tu budú určité dialógy, mm, takže ak sa chcete s niekým porozprávať, prosím, opustite miestnosť a tejto diskusii sa venujte na chodbe. No a teraz nech sa páči, opäť máte slovo. Ďakujem pekne. Takže v oktobri 2015 Japonsko prehlásilo, že nebude dodržiavať túto jurisdikciu, tento rozsudok súdneho dvora, že bude využívať tento, túto možnosť lovu na vedecké účely. V novembri 2015 Japonsko prehlásilo, že vyhlási nový program na lov veľrýb a tieto budú určené na mm, vedecké účely. Za 12 rokov bolo vylovených 4000 týchto 4000 tisíc veľrýb, to znamená, že 400 ročne a potom v roku 2014 mm, a 2016 boli vydané ďalšie rezolúcie a IVC vedecký výbor potvrdil, že e, toto je vedecky podložené, ale e, napriek tomu IVC vedecký výbor potvrdil, že New Rap nepotvrdil toto oprávnenosť metód výlovu. Od roku 2015 Japonsko vykinožilo 6600 takýchto veľrýb a potom tento nový program výlovu na Severný Pacifik začal v roku 2017, kde bolo eh, tiež niekoľko tisíc ročne vylovených veľrýb počas 12 rokov. A IVC žiada o vašu podporu zákazu tohto výlovu, pretože takýto ohromný vedecký výskum predsa nemôžu robiť. A tiež eh, tam bolo 1300 veľrýb vylovených. V roku 2017 japonský parlament schválil nový zákon, ktorý sa týkal výlovu veľrýb a oni sa rozhodli, že obnovia komerčný výlov. Toto je proti procesu IVC aj proti rozhodnutiu súdneho dvora. Je to porušovanie dohovoru ktorý sa týka medzinárodnej dohody o ochrane ohrozených druhov. Avšak eh, Japonsko zavádza predaj mesa z veľrýb na komerčné účely. Od roku 2012 Japonsko zaviedlo viac ako, eh, viac ako eh, tisíc E, možnosti výlovu a e, tento týždeň sa stretne e, vedecký výbor v Ženeve a predloží svoje sťažnosti na tieto postupy. A aj v rámci ekonomickej dohody s rešpektom trvalo udržateľného rozvoja. My sa prihovárame za dodržiavanie medzinárodných povinností. Európska únia aj Japonsko sa zaviadali, že budú dodržiavať tieto povinnosti na základe environmentálnych dohôd a tiež dohovor, ktorý sa týka zákazu výlovu veľrýb, je tiež takýto. Tiež sa tu spomína dohovor CITES, ktorý je mimo mimoriadne dôležitý v tomto ohľade a teda Japonsko porušuje aj dohovor CITES, pokiaľ ide o výlob veľryb. Európska únia má veľmi prísnu politiku za poslednú dekádu, pokiaľ ide o výlov veľryb, ktorý je zakázaný a Japonsko má tzv. vedecké programy na výlov veľryb a rezolúcia z roku 2012, v ktorej parlament e, konštatoval závažné porušovanie týchto dohovorov zo strany Japonska, aj pokiaľ ide o výlov e, veľryb a Japonsko deklaruje tento výlov ako vedecký, čo však nie je pravda a je to porušovanie týchto zákonov. Tiež e, sa venuje ďalej obchodovaniu s týmito produktami. V roku 2016 parlament e, sa pustil do týchto rokovaní s Japonskom v rámci e, partnerstva, strategického partnerstva a dohodu o obchodovaní a neustále eh, spolupracujeme s Japonskom, aby sme eh, zabránili tomuto výlovu a aby E, aby nevyužívali tieto bilaterálne, my využívame bilaterálne, multilaterálne e, spôsoby komunikácie, aby sme im zakázali tento výlov, aby sme zabránili tomuto výlovu. A tiež prichádza k obchodovaniu s týmito produktami medzi Norskom a Japonskom, čo tiež podkopáva tieto dohovory. My sme presvedčení, že tieto dohody sú e, vynikajúcou možnosťou zakázať tento výlov a podporiť Japonsko, aby dodržiavalo tieto medzinárodné dohody a Európska únia musí demonstrovať, že musíme chrániť e, tieto veľryby. Ak sa nám to nepodarí, tak nebudeme mať na výber a európska politika ochrany bude ohrozená. Ďakujem veľmi pekne. Aj ja vám veľmi pekne ďakujem, ja ďakujem vám a teraz sa obraciam na no pána Rišira a pani, Kiru, pani Kirulo zo strany komisie. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Za komisiu by som predovšetkým chcel poďakovať predkladateľovi petície za to, že e, vyjadril tieto obavy viacerých občanov Európskej únie, ktorý sa týka výlovu veľryb v Japonsku. Európska únia zdieľa tieto obavy a Európska únia e, je naozaj odhodlaná chrániť tieto práva chrániť tento zákaz výlovu veľryb, ktoré sú chránené tiež e, export a import týchto produktov z veľryb je zakázaný. Európska únia neustále podporovala toto globálne moratórium komerčného výlovu veľryb a mm, tiež máme jasné stanovisko pokiaľ ide o obchodovanie s týmito produktami v kontexte dohovoru CITES. My sme naozaj veľmi aktívni a sme, venujeme sa aj tomu vedeckému výlovu alebo výlovu na vedecké účely. V roku 2014 sme e, uvítali rozsudok Európskeho súdneho dvora, pokiaľ ide o japonský vedecký výlovný program a Európska únia zaslala diplomatickú demaršu, e, demarš, demarš e, tak novému Zelandu, ako aj Japonsku v roku 2016 v kontekste medzinárodnej komisii e, na zákaz výlovu veľryb sme spustili takýto proces, ktorý sa týka e, povolení na vedecký výlov a v januári, marci a júli e, tento, tohto roku rok ešte neprešiel a sme vyjadrili naše obavy, ktoré sa týkajú toho japonského vedeckého programu v Severnom Pacifiku, aj pokiaľ ide o japonské zámery a, um, a v kontexte dohovoru CITES. Áno, dôkazy hovoria o tom, že v minulosti japonské stanovisko vôbec uh, ne, nebolo obmečené a určite si spomínate, že od rozsudku Európskeho súdneho dvora Japonsko naďalej trvá na svojom stanovisku a neakceptovalo tento rozsudok, čo je naozaj problematické v mnohých politických oblastiach. Európska únia využíva obchodné dohovory Mm, a toto môže mať nielen negatívne dopady na bilaterálne vzťahy medzi EÚ a Japonskom, ale my musíme dosiahnuť svojich cieľov, pokiaľ ide o zastavenie výlovu veľrýb Japonskom. A naozaj by sme chceli využiť túto možnosť, aby sme toto prediskutovali s Japonskom a bude sa to týkať aj ostatných environmentálnych záležitostí. Čiže tieto vyrokované obchodné dohody predpokladajú, že sa budú dodržiavať aj multilaterálne environmentálne dohody a teda je toto možné aj v rámci občianských spoločností, ktorí budú pokračovať v tomto dialogu. Takže pani predsednička, my musíme byť tesne v závese za týmito rokovaniami, musíme sa tomu naďalej venovať kým Japonsko nepohľadí. Ale medzi tým Európska únia a jej členské štáty budú pokračovať v úsilí riešenia tejto záležitosti na medzinárodných fórach. Tu by som chcel spomenúť dve veci. Európska únia sa momentálne zúčastňuje e, stáleho výboru CITES e, a um, Venujeme sa aj e, tomuto výlovu. A Japonsko musí akceptovať, prijať vý, navštevu výboru e, CITES a toto nie je výsledok, ktorý sme chceli dosiahnuť. Chceli sme dosiahnuť viac, ale toto je prvý krok v tomto smere. E, ďalej Ehm, sme predložili náš návrh na ďalšie tri stretnutia Medzinárodnej komisie pre zákaz výlovu veľrýb a e, tuto máme rozhodnutie rady a podporujeme toto moratórium na zákaz komerčného výlovu a chceme sa venovať aj efektívnemu revíznemu procesu a už dnes, ale aj v budúcich rokoch Európska únia bude naďalej sa zasadzovať za prísny zákaz výlovu veľrýb a tiež sa budeme e, zameriavať na to, čo robí v tejto oblasti Japonsko. E, dobré ráno, ďakujem veľmi pekne za slovo. Tak ako práve môj kolega povedal, Komisia naozaj spustila viaceré iniciatívy a z, z hľadiska čistého obchodovania máme pravidlá trvalo udržateľného obchodovania a toto máme dohodnuté v rámci partnerskej dohody e, s Japonskom a toto je dodatočná platforma, ktorá by nám umožnila sa tomuto venovať Um, v kontexte obchodu. Avšak pokiaľ ide o tiež uh, výlo veľryb, ako aj dovoz veľrybieho mesa, čo je zakázané, a tento dovoz do Európskej únie je zakázaný. Ako výsledkom tohto Európska únia um, uh, Vilo veľryb nepovažuje za predmet obchodovania, teda to nie je téma, ktorá by spadala pod európsku obchodnú politiku. Teda, ako som povedal, my máme nástroje, ktoré sa zameriavajú na túto problematiku cez prízmu e, ochrany životného prostredia. a Tiež bol k tomu vydaný rozsudok Európskeho súdneho dvoru a e, ten tiež podporuje e, našu angažovanosť tejto záležitosti proti Japonsku a v kontextu e, obchodnej politiky, takže takto by sme toto mohli riešiť, tento problém, pokiaľ ide o tieto kapitole trvalého, trvalo rozvoja, tak ako to bolo už uvedené. To sa týka aj dohovoru CITES. Ďakujem veľmi pekne a teraz otváram diskusiu. Pani Miner. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať predkladateľovi petície, ktorá sa týkala ochrany delfínov a veľryb. Tých podpisov je tu veľmi veľa a veľryby sa naozaj, naozaj ohrozeným druhom a, ale veľrybie meso je e, populárnou potravinou e, v Japonsku, ale e, toto je, tieto, tieto veľryby sú vylovované bezúčelne a Japonci v tomto pokračujú. V roku 2016 Európsky parlament trval na tom, aby sme urobili všetko preto, aby sme vyriešili tento problém s Japonskom cez politický dialog a tiež tu bol mandát, kde sme maximalizovali e, tento prospech e, na trvalú udržateľný rozvoj a neobchodovateľné oblasti, ale vieme, že Japonsko stiahlo svoje e, námietky a aj pokiaľ sa to týka kvót pre americké e, vody a my naozaj chceme e, sa dopracovať k dohode s Japonskom, ale naozaj musíme e, zabrániť výlovu veľrýb a musíme nasledovať americký príklad, aby sme túto zastaralú tradíciu zastavili. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Valensa. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel poďakovať komisii, ale nemali by sme toto kombinovať. Nemali by sme nemali by sme prepájať e, výlov veľryb v Japonsku na úspešné vyrokovanie tejto rezolúcie, pretože e, do konca roka budeme mať tieto dohovory a pred dvoma rokmi sme chceli túto dohodu už zatvoriť, ale toto je viac ako obchodná dohoda. Myslím si, že keď sa pozrieme na to, čo sa deje v Amerike a, pred, a tam eh, ich eh, prezident a eh, TTP. Ehm, takže americký mm, prezident chce tieto, tieto dohovory uzavrieť s celým svetom, ale čo sa stane s touto petíciou, keď sa toto ukončí do konca tohto roka. Ja si nemyslím, že by sme mali bojo, bojovať za, za, za Veľryby, ale mali by sme zakázať Japonsku všetky tieto aktivity. Ale mali by sme vydať novú petíciu, aby sme na komisiu naďalej vyvíjali nátlak v rámci kontaktov s Japonskom, pretože teraz to vôbec nedáva zmysel, keď, keď na budúci mesiac bude uzatvorená táto dohoda. Ďakujem veľmi pekne, pani Hazekamp. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela poďakovať predkladateľom tejto petície, e, pokiaľ ide o ochranu veľryb. Toto je naozaj urgentná téma pretože v roku 1982, už v roku 1982 bolo eh, spustené toto moratórium na všetky komerčné aktivity pri výlobe veľrýb a toto ešte stále platí, aby sme chránili populáciu veľrýb, aby sme im umožnili spamätať sa a preto Mm, tento zák, ale, ale niektoré krajiny e, pokračujú v tomto výlove, vrátane Japonska. No a pokiaľ ide o tento zákaz, Japonsko už vydraždilo viac ako 20 tisíc veľrýb a v následujúcich rokoch Japonsko plánuje vyloviť ďalších 4 tisíc pred rokom a pol Európsky parlament vydal prísnu rezolúciu, kde apeloval na Japonsko, aby zastavilo svoj výlo veľryb. A my sme, a Európska komisia, a Európska únia, rokovala v rámci týchto obchodných dohovorov a my sme mali aj bilaterálne, aj multilaterálne príležitosti vyvíjať nátlak na Japonsko, aby zastavilo tento vývo, A Japonsko medzi časom stále pokračovalo, ale teraz pred eh, niekoľkými hodinami bola, bol zverejnený, zverejnená filmová nahrávka, ktorý urobil, ktorú urobil uh, eh, Rybár a mm, to boli šokujúce obrázky uh, Um, harpúnového výlovu. A to nebolo pred mesiacmi, to bolo len pred pár hodinami. A austrálska vláda zakázala zverejnenie tohto videa, pretože by to narušilo medzinárodné vzťahy, ale veď toto je neho, niečo nehorázne, veď predsa sloboda slova je jedným zo základných práv a to je predsa e, oveľa viac ako krátkozraké hospodárske výhody jednotlivých vlád. Takže naozaj táto záležitosť je mimoriadne dôležitá a mám dve otázky. Vy ste hovorili, ako ste riešili e, túto tému v rámci IVC a CITES, ale ako by ste mohli vyvíjať naďalej nátlak na Japonsko, aby mm, zastavilo svoje aktivity, pokiaľ ide o obchodné vyjednávania, pretože Európsky parlament e, spomenul v tejto rezolúcii EFTU a my si kladieme otázku, prečo komisia do e, tejto dohody o obchodovaní nezapracovala zákaz výlovu veľryb pretože Japonsko by efektívne mali zavádzať svoje závisky v rámci týchto medzinárodných dôvod. Prečo by sme tam nemali extra uviesť Vilo Verli, pretože e, toto porušuje IVC ako aj e, dohodu CITES. Áno, len aby som e, pripomenula, Môžete súhlasiť alebo nie, ale stanovisko komisie je úplne jasné. E, veľmi komisia jasne, ja, veľmi jasne a veľmi podrobne predniesla svoje stanovisko, ale nemôžeme od nich požadovať, aby to robili znova, ale samozrejme môžete to urobiť e, bilaterálne. Teraz, pán Maria, znáte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsednička. Takže lov veľrýb v Japonsku z japonskej strany, ako aj z norskej strany, to už bolo opakovane predmetom diskusie v Európskom parlamente. Prihlásil som sa k slovu aj predrečníci a máme k tomu, schválili sme k tomu uznesenie proti Japonsku, pretože Japonsko porušuje moratórium, ktoré platí celosvetovo. Čiže viac ako 20 tisíc um, E, veľrýb bolo porazených a má byť e, zabitých 4000 viac. Japonsko e, e, e, nemá pocit, že má zodpovednosť voči ďalším, nemá, nepodlieha národnému právu a keďže sa vlastne nepríjmajú sankcie, tak Japonsko má pocit, že môže v tomto pokračovať a môže porušovať aj ďalšie zmluvy. Chcel by som e, povedať buď tu budú občania, alebo sa vyjadri organizácia so 6000 podpismi a predloží túto tému. Téma tejto petície sa zameriava na to, že obchodná dohoda s Japonskom sa nemá e, e, podpísať, ak sa nedosiahne riešenie. Prostredníctvom petičného práva sa zapája občan, aj e, do medzinárodných rokovaní o obchodnej dohode. Občan e, môže byť vypočutý a nechce e, ostať vlastne mimo diania. Spomente si na scény, ktoré sa odohrávajú, ako sú zabíjane veľryby. Myslím si, že to v súčasnej dobe už nie je prípustné. No a potom je tu ešte ďalší trik. Hovorí sa, že je možné robiť low valery pre vedecké účely. To je mýtus, ktorý nám sa snažia predávať a s tým treba skoncovať. Aj v Norsku by malo platiť to isté. Meso, veľrybie meso v Norsku sa e, transportuje aj cez európske e, prístavy to je porušenie smernice a kto všetko sa na tom podiela. Čiže jednoznačne musíme povedať, že Japonsko Japonsku je potrebné vyslať jasné posolstvo a je potrebné prijať praktické opatrenia. To znamená, že to treba zohľadniť aj v rokovaniach e, o obchodnej dohode s Japonskom. Sú argumenty, ktoré hovoria, že tá dohoda je tak dôležitá, že je potrebné ju zrealizovať, ale jednoducho nemôžeme zatvárať oči pred týmto zabíjaním. Z environmentálnych dôvodov, ale aj z dôvodov cti. Myslím, že tú petíciu by sme mali, mali by sme sa aj chopiť, mali by sme sa chopiť tejto témy a mali by sme poukázať na to, že nemožno e, dospieť e, k dohode s Japonskom, ak táto otázka nebude vyriešená. Vy hovoríte, že máme uzavrieť petíciu, ale potom Japonsko a Norsko neurobia nič. Musíme urobiť jasné vyjadrenie. Ja z mojej strany som za to, aby petícia pokračovala, aby ostala otvorená a Európska komisia musí e, vystupovať ešte aktívnejšie a kategoricky e, sa postaviť k tejto téme. Ďakujem. Ďalší rečník, no a potom naozaj musíme uzavrieť túto tému, takže prosím, čo najstručnejšie. Ďakujem veľmi stručne. Všetko už totiž bolo povedané. Súhlasím s pánom Mariasom a nesúhlasím s tým, čo povedal pán Valensa zároveň. E, ak umožníme cestou obchodnej dohody to, že dôjde k výhinu tohoto druhu, tak tu vytvárame dojem, že nás trápia len komerčné veci a finančné záujmy, ale to tak nie je, to vôbec nie je pravda. Únia nemôže proste, takéto, nemôže proste vytvárať takýto dojem. 250 tisíc podpisov e, hovorí to, čo hovorí a nebudeme mať svoju autoritu pri obchodných dohodoch, do, pri, pri obchodných dohodách, ak budeme prihrávať e, istým záležitostiam. Preto e, som za, aby zostala petícia otvorená. fine. Let, let me turn to, to you. Teraz pán Fender, ak je niečo, čo by ste chceli doplniť, tak len veľmi stručne. Ďakujem len niekoľko posledných komentárov. Ďakujem komisii a ďakujem za túto pozíciu na zasadnutí eh, voči japonskému logu Valery. Sme spokojní s prácou, ktorá už bola urobená, ale myslíme si, že by bolo treba urobiť viac. A tento bod musí byť spomenutý v rámci e, dohody o voľnom obchode. Hovorili ste o tom, že na tango treba dvoch. Vždy je dôležité opýtať sa, či niekto chce e, tancovať tango či sa niekto chce zapojiť. A bez toho, aby ste sa opýtali, to nezistíte. Ďakujem veľmi pekne a dovolte mi teraz povedať niečo veľmi, veľmi neortodoxná. Myslím si, že cesta dopredu by mala byť naozaj politická. Komisia naozaj sa urobila, čo bolo v jej silách, aby poukázala na stanovisko. Mám tu rôzne pozície v mojom výbore teraz. Takže prosím, čo by ste povedali na následovné? Petícia ostane otvorená a vyšlame politický list priamo komisii, komisárovi. Komisárke Cecily Malmström, kde poukážeme na to, že toto je naša diskusná téma v dnešnom výbore a e, sú tu seriózne obavy. Samozrejme, chceme pokračovať v rokovaniach o e, obchodnej dohode a požiadali by sme vás, aby ste toto zobrali do úvahy je to obava 268 tisíc občanov Európy. To nie je len nič, čo by, niečo, čo by ste si dali e, do šuflíka a zbavili sa. Je to naozaj veľký, relevantný problém. Myslím, že toto je cesta vpred. Vidím, že súhlasíte. Pán Marias, veľmi stručne, veľmi stručne. Ty prepis, ty nepistolí, ty Takže myslím si, že v liste na komisiu by sme mali odkázať aj na uznesenie parlamentu. Tu sme sa k tomu jednoznačne vyjadrili. A okrem toho by sme mali požiadať, aby uznesenie bolo aj riadne implementované, predovšetkým v súvislosti s návrhom, ktorý je predložený v tejto petícii, pretože to je dôležitá politická výpoveď voči komisii. Takže ako postupovať? Mali by sme tú petíciu možno e, postúpiť výboru pre životné prostredie, aby aj on sa tomu venoval. Áno, nie, myslím si, že sme už urobili dosť. Áno, to je to, čo môžeme urobiť a myslím si, že petic, teda autor petície by mal byť e, s týmto spokojný, pretože je to čosi, čo obvykle nerobíme Väčšinou je to niečo medzi inštitúciami, Európskym parlamentom a komisiou. Toto je osobný list na komisárku, ktorá je zodpovedná za tieto rokovania. V poriadku. Takže takto budeme postupovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem, že ste poukázali na dôležitosť tejto témy. Teraz by sme prešli na bod 11. Predseda, eh, prezentácia štúdie eh, na monitorovanie je tu expertka pani Balestreros, čiže monitorovanie a implementácia európskej legislatívy, nástroje a výzvy. To je e, pani Balestros, Balestreros je konzultantka, takže prosím, aby, prosím o vašu prezentáciu. E, nech sa páči. Dobrý, de- dobrý deň. Som Marta Bajesteros, som uh, Balestreros, som e, konzultantka a som, e, pracujem pre Miliek, čo je spoločnosť, ktorá pracuje na monitorovaní implementácie legislatívy EÚ vo viacerých aspektoch, ale vo všeobecnosti o životnom prostredí. No a ja som spolupracovala s Európskym parlamentom už viac ako 8 rokov. Takmer e, každoročne prichádzam a pozerám sa na výročnú správu komisie a robím také posúdenie toho, aká vla, teda vlastne ako vyzerá situácia. No a na základe toho mám celkom dobrú predstavu o tom, aké sú tie kľúčové body e, toho hodnotenia, na ktoré sa chcem dnes koncentrovať. Budem hovoriť o kľúčových aktéroch a aký bol vývoj, pokiaľ ide o ich e, zapojenie do implementácie a presadzovania politiky a potom si prejdeme kľúčové aspekty implementácie, transpozície, implementácie e, teda e, podporných nástrojov pre implementáciu, ako aj politiky presadzovania práva. Takže je tu e, Európska komisia, e, právny štát, no a e, zabezpečenie implementácie práva EÚ je jadrom právneho štátu, preto sa, pretože sa to týka situácie, kedy verejné právomoci musia fungovať v rámci hraníc legislatívy a rešpektovania demokracie a základných práv. A toto je prepojené e, s legalitou, s právnou istotou, je to prepojené na právoplatnosť, právnu istotu, zákaz arbitrárnych rozhodnutí. A tieto princípy budú základom niektorých z argumentov, ktoré použijem neskôr. Dôležitosť implementácie alebo zabezpečenia implementácie legislatívy EÚ v každom členskom štáte Európskej únie spočíva v podstate na cieľoch legislatívy alebo vychádza z cieľov legislatívy. Zabezpečenie presadzovania alebo implementácie zabezpečí, že tieto ciele budú dosiahnuté. A takisto sa vyhneme tomu, že tieto výzvy sú dôvody, prečo táto legislatíva bola schválená, že to sa nestane a tieto e, E, dopady, ktoré boli identifikované ako dôvody e, prijatia legislatívy, že k ním nedôjde. Takisto hovoríme o európskej legislatíve, to znamená, že legislatíva je prijemaná a implementovaná vo všetkých členských štátoch, aj keď niektoré členské štáty neimplementujú legislatívu tak ako ostatné, pretože to môže narušiť e, potenciálne vnútorný trh. To je ďalší dôvod. A finálny dôvod je e, dôveryhodnosť únie. Ak únia príjme <clears throat> legislatívu, musí mať spôsoby na to, ako to implementovať a prostriedky na to, aby ju implementovala. Takže kto je zodpovedný za zabezpečenie implementácie bola prijatá medziinštitučná dohoda medzi troma hlavnými európskymi inštitúciami, Rada, Európsky parlament a Komisia. Uznali, že majú spoločnú zodpovednosť a toto bolo tiež dôraznené súdnym, Európskym súdnym dvorom e, v rozhodnutí e, z roku 99 Komisia versus Taliansko. Takže aká je situácia v súvislosti s členskými štátmi? Členské štáty na základe zmluv musia prijať e, príslušné opatrenia, aby zabezpečili plnenie povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvy. Toto je aj v iných politických oblastiach, napríklad e, v legislatíve životného teda článku o životnom prostredí, článku zmluvy o životnom prostredí. Členské štáty sa zapájajú do legislatívneho procesu pri príjmaní európskej legislatívy. Rada je spoluzákonodarca spoločne s Európskym parlamentom, čiže nie je e, ospravedlnenie povedať, že legislatíva je uvalená Bruselom na členské štáty. Členské štáty majú zodpovednosť rokova, rokovali a schválili a súhlasili s touto legislatívou, čiže majú zodpovednosť, sú zodpovedné ju implementovať. Avšak tie čísla ukazujú, že implementácia legislatívy e, naďalej ostáva výzvou. Máme približne 140 nových prípadov netranspozície alebo nekorektnej transpozície, približne 800 pilotných projektov, a približne 900 a 918 nových um, um, konaní pre porušenie každý rok. A tým vidno, že členské štáty neprijali tú zodpovednosť, že neimplementujú legislatívu. Takže uh, v roku 2015 a 2016 uh, čísla ukazujú, že najvyššie počty Najvyšší počet porušení boli v oblasti životného prostredia. Takže ďalej doprava, vnútorný trh, ale predovšetkým životné prostredie. Keď si zoberieme životné prostredie, tak e, tu máme hlavné problémy. V roku 2015 pre piloty boli voda, e, príroda a kvalita ovzdušia. V roku 2016 voda, príroda a chemikálie pre porušovanie v roku 2015 126 porušení e, v oblasti životného prostredia, predovšetkým odpad, voda a chemikálie. A v roku 2016 ich bolo 90 takýchto porušení. E, sú kroky zo strany komisie postačujúce? Alebo je to len špička ľadovca? Keď si prečítame iné správy, napríklad e, o Grécku, kde boli systematické e, tlaky e, z mimovládnych organizácií a zo strany verejnosti a bola zverejnená správa o implementácii európskej legislatívy, no tak zdá sa, že v Grécku je systematický trend prijímať rozhodnutia legalizujúce infraštruktúru e, a stavby a posteriori, ktoré boli ilegálne a boli v rozpore s európskym právom a s národným právom. Ale komisia nepodniká žiadne opatrenia. Komisia nemá dostatok zdrojov, aby pokryla všetky porušenia e, európskeho práva alebo európskej legislatívy. A toto je systematické porušovanie No a otázka je, čo komisia teda robí. Komisia je zodpovedná za monitorovanie a zlepšovanie implementácie európskeho práva, európskej legislatívy a od, roka, od roku 2000 toto bola priorita eh, v, eh, v, eh, takže to bolo oznámenie komisie z roku 2005, v roku 2007, 2010, oznámenia komisie o governance, bolo uvedené, že zabezpečenie implementácie práva EÚ je priorita ale došlo k zmene. Za, uplynu, za predchádzajúce roky jeden z troch cieľov implementácie bolo znišiť e, e, počet e, porušení. V novom oznámení o Európskej agende o lepšej legislatíve bolo uvedené v novom oznámení z roku 2016, Komisia si e, myslí, že sú tri hlavné oblasti, tri hlavné prioritné oblasti alebo opatrení. Po prvé, monitorovanie implementácie európskej legislatívy, po druhé, e, riešenie problémov s členskými štátmi a po tretie, e, teda opatrenia za porušenie príjmať vtedy, keď je to primerané. Čo to znamená? Keď si zoberieme oznámenie z roku 2016, tam sa uvádza, že opatrenia budú podniknuté vtedy, keď naozaj sa tým niečo vyrieši, keď to niečo zmení, keď je tu politická priorita, keď sú tu prípady systematických slabostí členských štátov. Takže vidíme Grécko, možno teraz je čas pre opatrenia, prijať opatrenia. No a komisia takisto uvádza, že začne s konaniami pre porušenie bez toho, aby e, vlastne e, tomu predchádzal pilot EÚ a bude sa spoliehať iba na nástroje pilotných projektov EÚ, ak je to užitočné pre konkrétny prípad. To bola, to predstavovalo zmenu, istý vývoj v politike a to je významné ako hovorí komisia v nedávnom oznámení. E, tých aspektov, ktoré určujú stratégiu, je viac. Ide o štúdiu o nákladoch presadzovania, kde na základe ktorej e, máme predstavu, do akej miery presadená politika môže napomôcť e, s úsporami a takisto aby sme pochopili, prečo členské štáty majú problémy s implementáciou alebo neimplementujú environmentálnu legislatívu, tak tam je potom zaujímavé, že e, Často je to vzhľadom na nedostatočnú koordináciu, chýbajúce financovanie a tak ďalej. Ale čo je dôležité podľa mňa je to, že tých systémov, ktoré majú zabezpečovať súlad, jednoducho e, veľa nie je. Uh, ak neexistujú žiadne systémy na zabezpečenie súladu, tak e, k tomu nikdy nedôjde, tak e, jednoducho budú s presadzovaním problémy. A komisia Ďalším dôvodom bolo to, že legislatíva nedostatočne kvalitná. V 2010 sa preto komisia rozhodla ešte viac ehm, zabrať a snažiť sa e, skvalitniť legislatívu, počínajúc e, lepšou reguláciou a príprava, prípravou dopadových štúdií pred schválením každej legislatívy vytvorila aj novú platformu na zabezpečenie lepšej spolupráce s ostatnými inštitúciami, ako na, ide, ide o platformu pre spoluprácu um, uh, s, k problematike životného prostredia s výborom regiónov. Komisia schválila aj výročnú správu. Um, pripravila aj politiku, ktorá sa týka postupov pre porušenie, takže neskôr budeme o tom diskutovať. Teraz prejdem k ďalšiemu kľúčovému aktérovi, ktorým je Európsky parlament. Parlament zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o právom, kontrolné právomoci. Mm, Parlament má v rukách aj rozličné prostriedky, mm, niektoré z nich by povedzme mohli byť efektívnejšie. Napríklad komisia pre, prečo rotujúci systém parlamentu je pre demokraciu kritický. Niekedy to nenapomáha kontinuite a historickej pamäti odkazov a preto si myslím, že to, že sú tu zdroje informácie, ako napríklad štúdie, ktoré mm, teda štúdie alebo prieskumy, tematické sekcie, ktoré pracujú na tlých témach. To všetko napomáha k tomu, že poslanci parlamentu majú nepretržitý prístup k informáciám, podľa mňa eh, to veľmi dobre funguje pre komisiu, pre parlament a takisto to malo dosah aj na rozvoj ďalších aspektov, akými sú napríklad správy z vlastnej iniciatívy. Takéto správy sú nesmierne nápomocné. Často však prichádzajú neskoro. A práve parlament by, mal, by sa mal snažiť o zabezpečenie väčšieho dosahu svojich krokov, svojej práce, kedy by, ak by teda boli správy z vlastnej iniciatívy schvaľované trošku skôr, napríklad pokiaľ ide o smernicu o environmentálnej zodpovednosti, kedy komisia už implementuje jednotlivé kroky grefitu prečo bola, bolo uznesenie veľmi užitočné, aj ak prišlo um, trošku neskôr. Ďalšie kroky, ktoré príjma parlament, sa riadia e, nielen výročnou správou komisie, ale e, ide aj o zozbieravanie petícií od občanov. Koľko petícií vlastne spustilo kroky zo strany komisie, alebo malo za následok kroky zo strany komisie. Um, tieto čísla klesajú a úloha tohto výboru je kľúčová, ale ten dosah by bolo možné ešte vylepšiť, ak by všetky, ak by sme sa snažili o viac e, notifikácií pri jednotlivých prvkoch pre ďalšie kroky pri každej z petícií, aby sme sa snažili zistovať, aká situácia je. Európsky občania sú veľmi dôležití pri presadzovaní európskeho práva. Článok 10 zmluvy o fungovaní Európskej únie uh, upravuje, hovorí o dôležitej úlohe participatívnej demokracie. Občania majú, sú teda vyzvaní k tomu, aby zasielali informácie európskym inštitúciám k rozličným, rozličným prvkom vrátane eh, uh, implementáciou presadzovaniu európskeho práva na teraz e, tento rok došlo k nárastu počtu sťažností a ten, e, ten počet je dokonca vyšší ako v roku 2011, kedy bol ten počet naozaj vysoký. No a e, nie je jasné, aký dosah e, budú aký dosah bude mať tých 3783 sťažností. Komisia ich považuje za zásadný zdroj informácií, ale zároveň zdôrazňuje, že občania musia rozumieť tomu, aký je účel postupu pre porušenie. A jeho účelom je e, zabrať sa otázkami vyššieho princípu, no, širšieho princípu. To sú veci, e, na ktoré sa môže pýtať parlament, prečo postup e, pre porušenie rieši len otázky širšieho princípu, prečo by nemohol byť aj nástrojom, ktorý by pomohol zastaviť všetky porušenia environmentálnej legislatívy. Bolo by možné dobre porozumieť tomu, ako sa, aké je chápanie otázok e, širšieho princípu. No a ak zvážime zapojenie európskych občanov alebo tých, ktorí sa e, sťažujú, v 80. a 90. rokoch mala komisia oveľa užší dialog e, s tými, e, ktorí, poda, ktorí sťažnosti podali. Kedykoľvek došlo k sťažnosti, komisia sa obrátila na podávateľa sťažnosti, snažila sa získať viac informácií, snažila sa diskutovať o jednotlivých e, e, prvkoch, ktoré figurovali v sťažnosti. Na teraz e, Samozrejme, situácia sa zmenila, právne záväzné pravidlá nemáme, ale ten, ktorý podáva sťažnosť vlastne po zaslaní sťažnosti, um, dostane od komisie potvrdenie o tom, že dostala jeho sťažnosť a následne by mala informovať e, podávateľ žiadosti o každom procesnom kroku, ale nie vždy tomu tak je. No a e, lehota preskúmania um, listu následuje a e, na závere teda dojde k rozhodnutiu, čo ďalej. A to záverečné rozhodnutie by vlastne nemalo padnúť neskôr ako po roku. E, len pokiaľ ide o jednotlivé čísla, v, komisii, v správe komisie sa hovorí, že 3026 sťažností bolo uzatvorených, možno to nebolo z jedného roka, ale boli tam sťažnosti aj z predchádzajúcich, ale e, ale 3458 sťažností dalo podnet k ďalším krokom a malo za následok 270 e, pilotných projektov a potom tam boli samozrejme prípady, kedy to nespadalo pod e, právomoc komisie a tak ďalej. Ale v správe potom sú podrobnejšie informácie. Možno, že k mnohým z nich by bolo možno dobre získať dotočné informácie. No a Európsky parlament prečo žiada o uznesenie prečo žiadal o prijatie nariadenia, ktoré nastavuje pravidlá o administratívnych postupoch a možno by e, v nadchádzajúcej správe e, parlament mohol komisiu práve k tejto téme požiadať o viacero informácií. E, Transpozícia európskej legislatívy je eh, istý počet prípadov pre porušenie, to 790 prípadov, ktoré sa týkali neskorej transpozície. Um, I'll try to go to the main points then. Um, and the... Prejdem k hlavnej veci. Komisia rieši nielen časovú lehotu alebo časovú líniu transpozície európskej legislatívy, ale pochopiteľne skúma aj správnu transpozíciu. No a na to používa e, korelačné tabúky a potvrdzovanie zhody toto by malo byť ale v zodpovednosti aj členských štátov, ktoré oznamujú komisii transpozíciu legislatívy. Preto by bolo jednoduché pre členské štáty, aby komisii oznámili, ktoré, o ktoré ustanovenia ide, ale realita je taká, že rada systematicky eh, odmietala zodpovednosť členského štátu tak učiniť. Na tej, tejto chvíli o to žiadala komisia a parlament. Komisia sa venuje týmto štúdiám, mm, rieši právnu transpozíciu, ale takéto štúdie sú považované za dôverné, k dispozícii nie sú, sú totiž eh, zásadné pre možné budúce pre možný budúci postup o, pre porušenie. Um, o čo tam ide? Sú tam environmentálne informácie, analýzuje sa tam verejná legislatíva, komisia má diskrečnú právomoc takéto štúdie využiť alebo nie. Zvyčajne sa outsourcujú konzultačným firmám, to znamená, že komisia mm, nemusí s nimi nutne súhlasiť alebo podniknúť e, v tejto súvislosti nejaké kroky. Uh, Takže komisia musí mať pochopiteľne dostatok zdrojov na to, by mohla vykonávať štúdie potvrdzovania súladu a mm, možno, že by sme mohli zatlačiť na komisiu, aby zverejňovala tieto materiály, aby povedomie o pro- problémoch s transpozíciou, um, aby sme teda, aby sa možno vedelo o týchto problémoch s transpozíciou. Záverom eh, mi dovolte zo pár slov k postupom pre porušenie. I keď je zrejme, že sa tu črtá trend eh, redukcie postupov pre porušenie, keď nie v posledných rokoch, a je, črtá sa tu aj istý trend, kedy e, a uzná, a to istý trend a uznanie toho, že postup pre porušenie má odradzajúci účinok. Neexistujú však právne, e, neexistujú však e, právne záväzné pravidlá pre vykonanie postupu pre porušenie. Myslím si, že parlament by mohol zvážiť, alebo by mal pokračovať v tom, že bude požadovať od komisie, aby predkladala návrhy k nariadeniam s tým, že sa treba ubezpečiť, že pravidla budú právne záväzné. Ďakujem veľmi pekne. Ja nesúhlasím s tým, čo ste práve povedali že tieto akcie, ktoré vykonáva Európsky parlament, klesajú. Áno, pokiaľ ide o konanie pre porušenie a tieto nástroje, my sme proaktívni, my máme dialog s komisiou a tá, tento postup pre porušenie by mal byť tak účinný, ako len možné, ale keby ste sa vy tomuto problému venovali skôr, tak by to bolo len na prospech Európskej únie. Prečo by sme mali členské štáty ťahať pred súd, keď tie, sú, tie problémy môžeme vyriešiť riešiť ešte predtým. No a potom na strane 27, tam je jedna vec, posledný odsek, predposledný odsek pred bodom 2.1.4 e, tomu by sme sa naozaj mali venovať, to by sme mali naozaj zvážiť, pretože tomu absolútne, s tým absolútne nesúhlasíme. Tento výbor a parlament naozaj robí veľmi veľa týchto prieskumných návštev, vydávame krátke e, uznesenia a Ehm, my sa naozaj venujeme takémuto postupu, aby sa naozaj, aby neprišlo k, k koraniu pre porušenie. My naozaj sme zvýšili kvalitu a toto musíte vidieť aj v tomto pomere, v tejto korelácii. Takže toto musím veľmi jasne povedať. A teraz eh, by som dala slovo eh, pánovi René z predstaviteľovi komisie. Príjemné popoludne, vážená pani predsednička, vážení páni poslanci, ďakujem veľmi pekne za vašu prácu na tejto štúdii, ktorá podporuje a počiarkuje tento pokrok, ktorý sme dosiahli v rámci implementácie európskeho práva. Áno, je pravda, že uplatňovanie európskeho práva je bezpodmienečne nutné pre občanov a firmy a tak, aby občania a firmy mohli požívať svoje práva a aby neboli tieto porušované. Teda európske zákony sa musia uplatňovať a to je hlavnou prioritou komisie. Ale no, tu by som poukázal na závažný rozvoj, strategický prístup k postupom pre porušenie, lepšie uplatňovanie práva za rok 2016 a my sme sa venovali viacerým záležitostiam, ktoré ste spomenuli vo svojej štúdii. E, tiež táto politika presadzovania práva musí byť viacej zameraná na dodržiavanie práva a tiež porušenia tohto práva sa zameriavajú na občanov a firmy. My budeme konať jasne a prísne, pokiaľ bude dochádzať k porušeniu kľúčových európskych politík a keď nebudú dodržiavané naše priority. Takže veľmi rýchlo budeme riešiť veľmi rýchlo prípady, kedy európske štáty nebudú správnym spôsobom implementovať právo Európskej únie, alebo keď nebudú v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, alebo keď bude prichádzať e, k rôznym e, porušeniam napríklad pri zavádzaní európskeho práva alebo napríklad pokiaľ ide o napravné procesy pri porušení práva EÚ alebo porušenia právomoci Európskej únie. Samozrejme, nemôžeme sledovať všetky porušenia cez postup pre nedodržiavanie, pre porušenie a to je jasne nemožné, ale budeme sa tomu naďalej venovať a my by sme len chceli povedať, že v jednotlivých prípadoch nepo, nedodržiavania alebo nesprávneho zavadzania práva máme spustené dobré mechanizmy a v takýchto prípadoch len keď je tam dostupná právna ochrana, tak komisia e, predstaví priame sťažnosti, priamu sťažnosť e, orgánom, ktoré sú na to kompetentnejšie. A vy ste naozaj poukázali aj na príspevok občanov, aj firiem, ale musíme tieto očakávania príslušne prispôsobiť. Mnohí ľudia predkladajú žiadosti a očakávajú finančnú náradu za porušenie európskeho práva, ale samozrejme e, primárnym účelom nie je poskytovať finančnú náradu no, jednotlivcom. Ide o to, aby e, zákony členských štátov boli v súlade so, zákonom, so zákonmi Európskej únie. No ale pokiaľ e, ide o tieto sťažnosti, tu ide o všeobecný súlad a my sa budeme venovať aj takým postupom, kde sa budeme môcť zameriavať na e, postupy, ktoré by sme lepšie implementovali. Takže sú tu určité záležitosti, e, ktoré sú lepšie riešené na lokálnej úrovni, tam sa dajú vyriešiť lepšie. To je tá základná myšlienka, ale my dostojíme svojmu záväzku že sa budeme venovať našim povinnostiam, ktoré máme voči občanom, pokiaľ ide o správnu správu európskeho práva a tiež chceme posilniť právo predkladateľov sťažnosti a napríklad budeme informovať sťažovateľa proaktívne o akýchkoľvek závažných krokoch, ktoré urobíme Predtým, o to bola, bo, predtým na to bola požiadavka a nám sa to nepodarilo. Áno, áno, čas už je málo, takže sa pokúsim to skrátiť. Tiež by sme teda chceli ochrániť sťažovateľa aj v postupe pre porušenie a tiež chceme vypracovať kódex správneho administratívneho správania sa a tiež e, občania, firmy a zainteresované strany budú mať právo vstúpiť s nami do kontaktu, aby sme zaviedli horizontálne pravidlá takéhoto správania sa a teda nie sme pre presvedčení o pridanej hodnote nového nástroja, ktorý by kodifikoval presadzovanie európskeho práva ale musíme mať prístup k e, opravným prostriedkom, e, prístup k revízii, e, prístup k možnosti podania sťažnosti. Áno, takže mm, zdá sa mi, že ste na konci, keďže mlčíte, ale mm, mm, mám tu ešte člena, poslanca, ktorý sa chce prihlásiť a o chvíľu nám končí tlmočenie. Ja som len chcel povedať, že sme prispôsobili naše e, politiky, aby sme posilnili aj systém sankcií, aby členské štáty boli rýchlejšie prinútené k dodržiavaniu povinnosti včas zaviesť právo Európskej únie. Spustili sme aj pilotné programy. A čo by vás mohlo zaujímať, to je transparentnosť Takže túto štúdiu si vážime, ale najprv by bolo dôležité mať finančnú správu, pretože máme viacero petícií, ktoré viedli k, ku konaniu pre porušenie zmluvy. Takže my sme tu uviedli 7 takýchto prípadov, ale to neznamená, že tam bolo len 7 petícií. Tiež ste povedali, že nevstupujeme do dialógu so stiažovateľom, ale my sa snažíme tieto prípady uzatvoriť. V roku 2016 sme mali správu, kde bolo jasne mm, vysvetlené, ako sme uzatvorili tieto prípady, ktoré prípady sme uzatvorili a my sme sa obratili aj na predkladateľa stiažnosti, ktorý sa k tomu mohol vyjadriť, mohol predložiť nové fakty, aby sme my mohli zmeniť svoje stanovisko, ak je to potrebné. Stanovisko komisie je však trošku iné ako to vaše. E, vy ste hovorili, že je dôležité monitorovať e, implementáciu E, európskych zákonov. Samozrejme, my máme demokraciu parlamentov a uplatňovanie e, európskeho práva prebieha pod dohľadom Európskeho súdneho dvora, ale toto je postup, ktorý sa deje na jednej strane medzi komisiou a na druhej strane členským štátom, takže my chceme zlepšiť transparentnosť tohto postupu a to sa týka aj európskych pilotných eh, prípadov, ktoré sa týkajú týchto postupov pre porušenie, takže tuto je potreba zachovávania dôvernosti, ale my máme aj konkrétne opatrenia, ako zvýšiť eh, toto zavadzanie. Eh, my máme webovskú stránku, tiež je tam vyhľadávací vyhľadávač, na základe ktorého si to možno vyhľadať. Máme menej týchto pilotných prípadov, ale máme aj formálne konania pre porušenie. Takže tu máme niekoľko stanovisk, ktoré boli predložené súdnemu dvoru, takže zvyšujeme transparentnosť, ktorá sa týka postupu pre porušenie zmluvy. Zároveň však tá požiadavka na prístup k dokumentom, keď prebieha takýto proces, tak za normálnych uh, okolnosti nemôžeme zverejniť tieto dokumenty, kým tento proces pre porušenie nie je ukončený. Takže, vážení poslanci, pani predsednička, naozaj nám leží na srdci správne, správna implementácia európskeho práva, tak aby to bolo pre prospech občanov ako aj firiem a tiež je to súčasť agendy Better Regulation. Ďakujem pekne a ja môžem povedať, že naozaj aj my sme zažili túto zlepšenú spoluprácu s komisiou v, oblasti, v rôznych oblastiach, kedy ani nebola potreba otvoriť toto konanie pre porušenie zmluvy. To je taký pragmatický prístup. A teraz, pán Marias, nech sa páči, máte slovo. Áno, mám dve minúty. Eh, Ďakujem pekne. Táto štúdia je mimoriadne zaujímavá a jasne poukazuje na to, že... Aké je to dôležité? Ja by som chcel sa vyjadriť k jednej záležitosti, kde spravodajca sa tomu venoval a to je porušovanie európskych zákonov gréckou vládou. To sa zakladá na memorandum of understanding, na memorande o porozumení, pretože toto európsky veriteľia toto bolo eh, euro, eurozónou uvalené na veriteľom. to je memorandum o porozumení, ktoré je veľmi podrobné a toto si eh, toto je redukcia sociálneho štátu, eh, štruktúry nemocnic. Toto je, pora, toto je porušenie zákonov toto je porušenie základných ľudských práv. Keď sa krátia, keď sa krátia dôchodky o 30-40 tak to je porušenie práva na majetok, porušenie práva na dôstojný život, alebo keď prichádza k urychlenému zabavovaniu na základe tohto memoranda, mnohé podniky krachujú a opätovne som sa k tomu vyjadrovala. Komisia vždy hovorí, my o tom nič nevieme, pretože toto prehlásenie zámeru nespadá pod komunitárne právo, to nespadá pod komisiu a preto nemusíme potom ani brániť porušovaniu základných ľudských práv. No a týmto nemáme žiadny vzťah k komunitárnemu právu, Čiže toto je taká sivá zóna a nikto tu neochraňuje gréckých občanov. My sme k tomu dostali stovky petícií a komisia vždy povie, my o tom nič nevieme, ale toto je komplikovaná téma a toto som chcel e, ešte podrobnejšie objasniť a teraz e, sa tejto téme nemôžeme dôsledne venovať. Ale ja by som chcel požiadať, aby sa v rámci štúdii tejto štúdie sledovali a preskúmali aj tieto aspekty. Ešte 30 sekúnd. Takže komisia sa musí venovať tomuto porušovaniu práva Európskej únie. Komisia je aj v trojke a keby sa neuplatni... A komisia hovorí, že keď nebudete uplatňovať toto memorandum, tak nedostanete žiadne peniaze. Ale komisia je tým miestom, kde sa uplatňujú tieto pohľadávky veriteľov. Ona už nie je e, strážkyňou zmluv. Toto je téma, ktorej sa musíme venovať. Áno, takže tomuto sa budeme musieť vrátiť niekedy inokedy. Teraz by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať za toto dopoludnejšie stretnutie a uvidíme sa o pol štvrtej, 3.30 spolu s výborom AVKO. A vaši asistenti vám presne povedia, kde to bude. Myslím si, že to bude v PHS-ku a teraz vám želám dobrú chuť k obedu.